Dámy a páni, no, poprosím vás o kľud. Milí kolegovia, dobrý deň. Máme tu pána Klampenauera, ktorý je riaditeľom e, organizácie pre civilné operácie v Európe, potom Andy Michel z NATO. Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky k dnešnému e, programu, tak len niekoľko e, oznámení. 15. oktobra tu bude pán Alexander Weiss, ktorý je riaditeľom Európskej obrannej agentúry stretnutie s admirálom Hudsonom, ktorý riadi operácie, operáciu Atalanta. Výbor pre dopravu a rybolov e, sa uskutoční v októbri a toto bolo zrušené, respektíve hľadáme nový dátum, aby sme zorganizovali toto veľmi zaujímavé stretnutie s admirálom Hudsonom. Uh, Chceme tiež zorganizovať návštevu sek Medzinárodného sekretariatu NATO e, do konca roka. Pracujeme s dátumami v novembri, ale koordinátori ešte určia zloženie delegácie. No a potom ešte po tomto stretnutí budeme, budeme mať stretnutie koordinátorov, budeme hovoriť o otázke zahraničných návštev a ciest, pretože tu máme problém s kvótami, o tom budeme ešte hovoriť. Takže bez toho, že by sme eh, sa ďalej zdržovali, pretože téma je zložitá, tak vítame tu pána Klampenauera, čo je teda zopakujem riaditeľ CPCC, teda riaditeľ pre spôsobilosť civilného plánovania a realizácie a veriteľ civilných operácií EÚ. Eh, pre nových členov myslím, že by bolo veľmi užitočné pripomenúť eh, štruktúru a atribúty CPCC a tiež evokovať niektoré civilné operácie, ktorými ste poverení. Máme ich 10, ktoré prebiehajú a vy ich monitorujete, ale takisto aj pripravujete, plánujete. Čiže k týmto témam e, si veľmi radi vypočujeme e, vaše slova a týmto by som vám aj bez meškania dal slovo. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Príjemné popoludnie, dámy a páni. Som veľmi poctený, že môžem byť v tomto výbore pre bezpečnosť a obranu v tomto novom parlamente. Dovolte mi najskôr začať e, tým, že vysvetlím e, moje znalosti e, alebo skúsenosti ako riaditeľ civilných operácií, ako už povedal pán, pán predseda. Potom to bude prehľad o misiách SDP, za ktoré som zodpovedný a sústredím sa na tri základné operácie Afganistan, Kosovo a Gruzínsko. A môžete mať samozrejme otázky a potom budem hovoriť o výzvach, tak ako ich vidím ja, výzvy pred nami. A civilné EBOP misie v podstate v reále to začalo pred šiestimi rokmi zahájením prvej civilnej misie pre krizový manažment v Bosne a Hercegovine EUPN, to bola policajná misia, ktorú sme prebrali od OSN. Odtedy e, došlo k značnému nárastu a celkovo máme 15 misií, ktoré boli spustené. Momentálne Európska únia riadi 10 misií, jednu z nich Európska komisia v Moldavsku a 9 sú charakteru EBOP, za ktoré som ja zodpovedný a robíme ich na troch kontinentoch. Čiže v troch rozličných geografických a politických e, oblastiach celkovo je tam 2500 medzinárodných e, e, osôb, teda nielen vojakov, ale aj civilných, ale aj civilov, ktorí sú zodpovední za 4000 ľudí. Tých 2500 mm, členov medzinárodného personálu to sú e, ľudia z členských štátov, ale aj z tretich krajín. A samozrejme naše misie sú všetky založené na pozvaniach zo strany zodpovedných orgánov a určite ste dostali, aspoň dúfam, uh, Ehm, zoznam faktov e, jednotlivých e, misií. Dúfam, že to máte vo svojich dokumentoch. Naše misie sú veľmi komplexné. Sme na ťažkých bojskách, ako je napríklad Afganistán, Kosovo alebo Gruzinsko. A tiež z policajných misií sme prešli na operácie, kde pokrývame oblasti, ako je bezpečnostná reforma, policajná reforma, spravodlivosť a um, väzenský sektor. Je to logické, keďže všetky tieto oblasti od bezpečnosti až po spravodlivosť e, sú prepojené. E, voláme to e, reťazec spravodlivosti a ak teda chcete efektívne riešiť e, a vytvoriť právny štát, tak musíme pokryť celý reťazec. No a čo robíme? Naše činnosti e, majú širokú škálu, poradenstvo, monitoring e, dodržavania e, mierových podmienok a podobne. V Kosove napríklad tu je výkon policie a súdnictvo a robíme to tam, kde domáce orgány to nemôžu urobiť a my máme na to mandát. Našou silou je to, že môžeme využiť ľudské a profesionálne zdroje 27 členských krajín. E, policajti, vyšetrovatelia, sudcovia sú nasadení v spoločnom e, takom prístupovom programe a toto ma robí veľmi hrdým, keď si uvedomím, že toto je založené na príspevkoch a politickej vôli 27 členských krajín. V tomto pozadí zvyšujúceho sa počtu misií a tiež zvyšujúcej sa zložitosti týchto misií e, v roku 2007 sa členské štáty rozhodli, že misie EBOP budú mať jasnú riadiacu e, veliteľskú štruktúru. A teda odtiaľ je aj moja funkcia, pretože on musí zabezpečiť, aby tu bolo prepojenie medzi politikou, bezpečnostným výborom, čo je strategické mm, smerovanie týchto misií a misiami samotnými. To je vlastne úloha e, takéhoto veliteľa. Ja musím plánovať, zahajovať a riadiť všetky e, tieto civilné EBOP misie a priamo som zodpovedný, zodpovedný vysokému zástupcovi a PSA. Ako som povedal, vo svojej úlohe som e, E, podporovaný, teda je to civilné plánovanie, ehm, civilné plánovanie a realizácie. Mám tu zamestnancov, policajtov, sudcov, diplomatov a taktických expertov, čiže je to naozaj veľká zmes ľudí, ktorí spolu vytvárajú entuziastický tím, sú to veľmi motivovaní a ťažko pracujúci e, zamestnanci. No a účelom našich misií e, je jasný cieľ. Našou úlohou je stabilizovať krízové oblasti, zlepšiť civilnú bezpečnosť, zvlášť e, dodržiavanie zákonov. A ja verím, že toto funguje, že sa naozaj situácia stabilizuje a e, že sa zlepšuje civilná bezpečnosť, to zlepšuje aj našu bezpečnosť, bezpečnosť európskych občanov. Tým, že pomáhame stabilizovať a e, dodržiavať zákony v týchto krajinách, môžeme znížiť vývoz problémov takýchto krajín na naše územie. A toto je naša strategická úloha, čiže dlhodobá úloha, ale podľa mňa zásadná. Európska strategická úloha v stabilite a civilnej bezpečnosti, e, to je niečo dôležité aj zo strany tretich krajín, ktoré sa na tom zúčastňujú. Sú to kľúčové spojenecké mocnosti, ako je napríklad USA, Kanada, ako aj kandidátske krajiny, ako aj regionálni partneri. A fakt, že USA sú pripravené e, pracovať pod našim velením, to je niečo vynimočné a dôležité toto je prípad Kosova, kde pra, pracujeme spolu a prebieha to veľmi dobre. V takomto fragmentovanom svete mnohých hráčov veľmi často máme konfliktné ciele a preto musíme zohrávať stabilizačnú úlohu. Samozrejme, toto nie je jednoduché, ale podľa mňa je to zásadná misia. Potrebujeme e, akčné nástroje, aby sme podporovali naše európske diplomatické a finančné snahy. Aby som to ilustroval, Európa má asi 11 miliard eur, ktoré ročne vynakladá na prvý pilier externé vzťahy a s tým spojené nástroje. A mali by sme k tomu doplniť aj bilaterálne rozvojové programy členských krajín. Táto, toto číslo potom bude oveľa vyššie ako len 11 miliard. Druhý pilier, e, e, krízový manažment v civilných oblastiach. Tu Máme asi 250 miliónov eur, ktoré vynakladáme ročne. Naše misie predstavujú skromný rozpočet e, na externé e, zdroje a som vďačný za tie fondy, ktoré boli doteraz k dispozícii a ktoré nám umožnilo, umožnili robiť si našu prácu. Otázka e, rozpočtu spoločnej e, zahraničnej politiky. Toto je kľúčové pre nás. Hovoril som o tých 4 tisíc ľudí, ľuďoch, ktorí pre nás pracujú v zámori, aby sme úspešne náborovali ľudí, potrebujeme finančné stimuly, pretože niekedy musia pracovať veľmi ďaleko v rizikových oblastiach e, a trvá to roky, tá ich misia. Tiež Napríklad LS Kosové ukázal, že máme tam prvú výkonnú misiu a potrebujeme špeciálne vybavenie. Takže strana vybavenia, to sa financuje takisto z rozpočtu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. E, tento rozpočet je v značnej miere pokrytý, ale potrebujeme aj maržu, aby sme umožnili Únii konať rýchlo, pružne v prípade kríz ktoré sa náhle vyskytnú a potrebujeme podporu aj v nevinutných zdrojoch e, pre tieto EBOP misie. Nebudem skrývať, že máme problémy. Jeden z nich je finančné prav- sú finančné pravidlá. Spolu s komisiou sa snažíme na tieto veci vyriešiť a mm, prispôsobiť tieto pravidlá tak aby boli kompatibilné s potrebami rýchleho nasadenia. Na, po, ako napríklad efektívne rámcové zmluvy alebo skladovanie zásadného materiálu, pretože ak, eh, ak použijeme štandardné tendre, tak to trvá veľmi dlho a to proste pre nás nie je akceptovateľné v prípade, že musíme reagovať rýchlo. Budúci rok finančné nariadenie Európskej únie sa bude revidovať a to je dôležitá chvíľa pre nás. Z toho dôvodu, že v, súčas, v rámci súčasného financ, finančného nariadenia a súčasných podmienok tendrov je veľmi ťažké situáciu zvládnuť, e, teda hlavne vtedy, keď musíme reagovať rýchlo a dúfam, že táto medzera medzi politickým očakávaním a E, finančnými e, nariadeniami, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, že to sa bude dať preklenúť. Teraz tu mám na programe tri najdôležitejšie misie. Tým nechcem povedať, že tie ostatné nie sú dôležité, ale tie tri sú politicky na prvom mieste. Najťažšia je Afganistan. Určite nemusím o tom hovoriť dlho, aká je situácia v tejto oblasti. Prebieha tam strategická revízia, je to ťažká oblasť a okrem toho, že je ťažká, sú tu tri ďalšie dôvody problémov. Neistota, pokiaľ ide kvalita výsledkov prezidentských volieb, ich dopad na stabilitu krajiny a stabilitu eh, afgánskej administratívy preto je tu veľká neistota aj v Kábule, aj v iných častiach krajiny, čo sťažuje naše fungovanie a potom sú tam aj regionálne prvky. Napriek výzvam, ale naša misia EUPO Afganistán zlepšila svoje výsledky po ťažkom začiatku e, a v podstate sa to deje na strategickej úrovni, policajných reformách, ale aj na taktickej úrovni. Pomáhame napríklad e, aktualizovať e, stav kábulskej policie, bezpečnosť, lepšie reagovať na incidenty v Kábule. Máme v pláne replikovať tento e, proces aj v iných častiach Afganistanu. Naša misia e, tiež zahrania policiu, aby bola pripravená na voľby to sme urobili s finančnou pomocou OSN. UNDP, čo teda dokazuje, že OSN nám dôveruje. A tiež EUPOL je lídrom v implementácii antikorupčného plánu pre ministerstvo vnútra a v oblasti e, trestného šetrenia a EUPOL e, teraz je uznávaný ako hlavný hráč v oblasti policajných reforiem. E, sú tu civilná policajná expertíza a širšia prítomnosť v rámci celej krajiny. Ale musím tiež povedať jasne, že EUPOL nie je súčasťou e, toho procesu, že by očisťoval toto územie od Talibanu. Tu je potrebná vojenská podpora. A to je nad rámec našich možností. Čiže sústredujeme sa naše civilné, policín, policajné veci, e, úlohy a úlohy v otázky spravodlivosti. Posilnili sme svoju silu od minulého roka máme tam 270 e, zamestnancov. Členské krajiny urobili ďalšie záväzky a plánujeme dosiahnuť úroveň 400 zamestnancov, ale budeme naďalej na to pracovať. CPCC e, bude naďalej aktívne s vašou podporou táto podpora by sa nám veľmi zišla. Sa nám podarí dosiahnuť naše ciele. Otázka koordinácie mm, si vyžaduje snahu v policajnej oblasti v Afganistane a táto téma Zvlášť sú tu nové mm, školiace misie NATO a to je kľúčové v dosahovaní uh, koherentnosti e, a bezpečnosti v Afganistane. Policajný koordinačný výbor e, zohráva centrálnu úlohu a my očakávame, že to bude aj pokračovať. EUPOL v Afganistane, tu je tá správna cesta, ale potrebujeme viacej zdrojov. EULEX Kosovo. Hm, ja. Misia je väčšia ako všetky naše ostatné misie dohromady. Máme 650 e, medzinárodných zamestnancov a je to jediná misia, kde máme výkonný mandát. Má to širokú škálu činností, policia, spravodlivosť, e, colníci a tiež e, operatívne činnosti. Má to tri hlavné ciele. Ja som pripravný hovoriť o podrobnostiach, ak si to želáte, ale tieto tri ciele sú stabilita, e, mm, reforma zákonov a boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Toto samozrejme si vyžaduje väčšiu snahu zo strany Európskej únie, aby sme pripravili e, Západný Balkán na eventuálne členstvo v Európskej únii. E, výsledky a dosiahnutie týchto cieľov si vyžadujú neustálu podporu kosovských orgánov. Samozrejme, je to tak, ale aj zo strany Európskej únie a zo strany politických hráčov, aby táto misia bola úspešná a e, s potešením konštatujem, že politická úroveň je relatívne dosť zaangažovaná aj tu. Bohrad ešte stále má e, influence na Kosovo, hlavne na severnú časť. Srbská spolupráca s Eulexom E, zaručená Tadičom, je veľmi dôležitý faktor. Teraz, ak dovolíte, vzhľadom aj na čas, e, sa presunieme k Gruzinsku, To je tiež dôležitá misia. Táto bola nasadená v priebehu troch týždňov minulý september. A myslím, že táto misia prispela k stabilite v tomto regióne. Ruská armáda sa stiahla až za administratívnu pohraničnú líniu a odvtedy naša misia je faktorom stability, čo samozrejme postupne uznáva aj gruzinská vláda. Ale samozrejme problémy pretrvávajú. Taká misia nemôže vyriešiť všetky problémy, ale podľa mňa Misia je dôležitá zvlášť aj preto, lebo ostatné zahraničné monitorovacie misie, ako napríklad OSN alebo OECD, sa museli stiahnuť a Európska únia je jediným hráčom, ktorý je tu v teréne, čo je špeciálna zodpovednosť pre nás. A naša misia teraz e, spočíva v tom, že budujeme dôveru jednotlivých strán, čo je dôležité a ťažké a snažíme sa tiež implementovať ženevský dohovor, e, pokiaľ ide o respondívne na, na nástroje reakcie e, a e, riešenie kríz v tejto oblasti. V Gruzinsku je dôležité tiež to, že sú tam naďalej hliadkové činnosti počas dňa a noci a prebieha dialog s kľúčovými ministerstvami, ako napríklad ministerstvo vnútra alebo obrany. Uh, s ktorými sme uzatvorili špecifické dohody, aby sa zabezpečilo to, že e, dostaneme všetku podporu informácie, ktoré potrebujeme. No teraz stručne dotknem ostatný misií, aby ste mali o tom aspoň taký stručný obraz. Prvé dve misie na palestinskom území, jedna misia na hranici pásma Gazy, čiže medzi Egyptom a Gazou. Táto misia by sa mala e, na, e, na, nasadiť v Rafe na hraničnom prechode, ale toto je zmrazené kvôli politickej situácii. Mm, nedávna vojna, problémy medzi Hamasom a Izraelom, Hamasom a Egyptom na strane druhej, aby som vám to tak e, stručne ilustroval. tiež sme uistením pre palestínčanov, že bude tu, ak dojde k politickému rozhodnutiu, že sa otvorí tento prechod, tak my e, to, mm, tomu budeme napomáhať. Čiže sme tam preto, aby sme pomohli hneď ako dôjde k uvoľneniu tohto hraničného prechodu. A druhá misia COPS E, to je koordinovaná snaha pomoci policajným zložkám v Palestíne, koordinujeme bilaterálne činnosti, podporujeme budovanie civilnej palestinskej policie. Je to úspešná misia a jej, hodnota, jej hodnotu uznávajú tak palestínčania, ako aj ľudia v Izraeli. Poskytuje Palestinčanov na západnom brehu Ehm, stabilitu a podľa nás má táto misia celkom isté budúcnosť. Ďalšia misia v Iraku, IGESTLEX, kde školíme asi 2700 členov polície a členov justičného systému a toto školenie prebieha v našich, v našich e, členských štátoch a v našich inštitúciách. E, v Bruseli napríklad tu je prístup na, minist- e, na ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo vnútra. E, ľudia teda dostávajú školenie a to na základe priorit e, týchto krajín. Ďalej máme našu najstaršiu misiu v Bosne. Je to policajná misia kde je návrh na rozšírenie o ďalšie dva roky. Sústredíme sa hlavne na boj s organizovaným zločinom. Tu sa sústreďuje pozornosť e, našich ministerstiev spravodlivosti a vnútra, keďže Balkán ešte stále je takou, takým strediskom organizovaného zločinu, čiže musíme ľuďom pomôcť tieto problémy vyriešiť v Bosne. Dve misie v Afrike, jedna v Kongu, kde e, pomáhame e, v Demokratickej republike Kongo reformovať policajné zložky a Guinea-Bissau e, tie je široký, široké spektrum bezpečnostného sektora vrátane vojenských zložiek. Pripravuje sme reformy pre policiu aj pre vojenské zložky. Čakáme na schválenie zo strany vlády. To by sa malo, táto vláda by sa mala sformovať. Sú tu určite problémy. Uh, Guinea Bissau. Prezident um, prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnili, ktoré boli problematické. Čiže dúfame, že legislatíva eh, prejde a mm, parlament ju príjme. Čiže toto sú naše misie. Ak dovolíte, pán predseda, tak vymenujem ešte výzvy, ktorým čelíme. V podstate vidím ich ako 5 výziev. Prvá z nich čas. Čas je hlavný v budovaní e, efektívnych agentúr e, v takýchto efektívnych misií v takýchto krajinách, hlavne vtedy, keď sú naše zdroje obmedzené. A spomínam to preto, lebo my musíme udržať e, naše snaženie konzistentne dlhodobejšie v čase, aby sme mali nejakú váhu a dosiahli nejaké zmeny. A preto e, prosíme našich politických vodcov, aby sme mali ten čas k dispozícii. Druhá výzva, a už som to povedal predtým, je to vzrastajúci počet a veľkosť misií, tu sú manažerské výzvy pre nás, ale sú to výzvy aj pre členské štáty, ktoré sú žiadané, aby poskytovali e, zamestnancov alebo proste personál na tieto misie. Len aby som uviedol čísla, za posledných 6 rokov počet nasadených ľudí sa znásobil e, číslom 10 z 300 na 3000. A my potrebujeme dobrých policajných dôstojníkov, sudcov, e, colníkov, ľudí v oblasti verejného obstarávania, logistov, expertov a týchto sú vzácni, takisto sú potrební aj v ich domácich krajinách. E, voláme ľudí, ktorí sú v aktívnej službe, aby sa zúčastnili takýchto misií, čiže toto je naozaj problém. A preto je dôležité, aby v prípade politického rozhodnutia posilniť takéto misie a ich fungovanie, tak národné dohody musia byť implementované preto, aby sa podporil narastajúci dopyt po takýchto ľuďoch títo ľudia musia byť pripravení e, byť vyslaní a takisto je to náročné aj z rozpočtového hľadiska, pretože v niektorých krajinách takéto dohody ešte neboli implementované a keď budete hovoriť s vašimi partnermi v národných parlamentoch, tak spomente im aj túto výzvu. A tretia výzva, operatívne plánovanie. Tempo plánovania a plánovací proces e, sa zrýchľuje Minulý rok e, tu je, sme tu mali krízu v Gruzinsku. tu sa ukázalo, že sme museli konať a myslieť rýchlo a pripravovať sa rýchlo, skoro tak ako vojaci alebo tá vojenská zložka, aby sme to urobili profesionálne, tak budeme potrebovať pomoc našich vojenských kolegov, ktorí sú veľmi efektívni plánovači, ale tiež potrebujeme aj e, obetavný, obetavých civilov, ako aj ľudí, ktorí sa zaoberajú krízových krízovým manažmentom, pretože to sú špecifické úlohy. Tiež e, som hovorila o obstarávaní. Proces obstarávania materiálu sú toto je veľmi pomalé, nie je to prispôsobené reálnym podmienkam. Takisto je tu potrebná bezpečnosť dodávok materiálu a informácií. No a toto už roky je kľúčová otázka, ktorá si vyžaduje riešenie. Piata výzva Možno, že je to niečo samozrejme, ale treba to zdôrazniť. Je to, že naše misie e, nie sú e, náhradou e, politiky na riešenie problémov v danom regióne. Práve naopak, ak máme misiu, táto misia potrebuje silnú politickú podporu, pretože ak chce dosiahnuť svoje ciele, tak je to nevyhnutné. A toto je môj, moja záverečná pripomienka. Najväčšia výzva zo všetkého je rozvoj domácej e, politickej štruktúry, nové normy, nové inštitúcie, ktoré pomáhame budovať. No a samozrejme veľ, veľa závisí od policajnej vôle, schopnosti, e, lídrov v regiónoch, kde sme aktívni a našou úlohou je ich presvedčiť, že každý krok, ktorý robíme, má presvedčiť našich partnerov, aby urobili všetko pre e, vnútornú stabilitu a ako e, my samotní to dosiahnuť nemôžeme, potrebujeme politickú podporu členských e, krajín a inštitúcie Európskej únie, aby sme tento cieľ dosiahli. Ďakujem vám za pozornosť a ďakujem pánovi predsedovi, že mi umožnil prehovoriť. Ďakujem, pán predseda. Veľmi komplexná panoráma. E, s kolegami teraz prejdeme k štruktúrálnym aj presnejším otázok, e, presnejším otázkam. Mám dve otázky. Prvá sa týka tretich krajín, ktorý, ktoré sú súčasťou týchto operácií, pretože, ako ste povedali na konci, atraktívnosť e, týchto EBOP misií a zóny, ktoré sú tým dotknuté, je práve tento e, e, vývoj. Účasť tretích krajín je dôkazom takejto atraktivity misií EBOP. Mohli by ste nám povedať niečo viacej o procese, teda tieto krajiny, ktoré sa zúčastňujú na našich misiách a čo môžeme očakávať, aký vývoj nás čaká. A ďalšia otázka eh, k misii EULEX v Kosove. pokiaľ ide o ten veliteľský reťazec v úvodzovkách, e, tá súčasť polície e, je jasná, ale e, um, tá, to ohnívko spravodlivosti, my ich nemáme len školiť, ale chceme tam vytvoriť aj exekutívnu právomoc, keďže v takej krajine ktorá má taký deficit v justičnom systéme nielen od svojej nezávislosti, vlastne od e, juhoslavského obdobia, čiže tam už je 10 rokov iná situácia a justičný systém má byť demokratický a nezávislý. Sudcovia a prokurátori, ktorí sú vyslaní v rámci týchto misií, aký je tam ten e, riadiaci reťazec? Sudcovia a prokurátori, ktorých som stretol v Kosove, e, si veľmi cenia svoju nezávislosť, a týka, ale už vo svojej práci sa dotýkajú politických e, tém, čiže komu podliehajú a aký je tam proces v tomto kontexte. Takže to sú dve otázky z mojej strany, ale pani Lozing žiadala o slovo. Ja, Lozing je môj náma. Áno, volám sa Lozing. My sme v, na minulých zasadnutiach SEDE častejšie hovorili o, o civilnej spolupráci a myslím si, že táto civilno-vojenská spolupráca predsa len má rozhodujúci rozmer aj pre budúcnosť našej zahraničnej politiky. A pán riaditeľ, ja som veľmi rada, že môžeme teraz položiť aj veľmi presné otázky. Vy sám ste, ho, vy sám ste hovoril takisto o problémoch e, rozlíšenia, to znamená, ako oddeliť alebo rozlíšiť civilné a vojenské misie a hovorili ste tiež o to, že sa nikdy nemôže stať, aby sa politika stala zbytočnou, ale práve v Afganistane sa to stalo, že nevládne organizácie mali e, takéto civil, že e, nevládne, pardon, nevládne organizácie videli e, prepojenie civilných a vojenských akcií dosť kriticky. Vo februári bolo uznesenie rady, generálne riaditeľstvo 8, krízový management a riaditeľstva 9, ktorá sa týkala civilného krízového manažmentu a management planning a tieto riaditeľstva sa spojili. Takže toto bolo rozhodnutie v budúcnosti a viesť len integrované civilné a vojenské akcie. Môže sa na tomto pozadí vôbec hovoriť o čisto civilných akciách a nemajú v princípe všetky civilné nasadenia aj vojenský podtón. E, moja ďalšia otázka, otázka sa číta sa e, Eulexu. E, je to e, civilná misia v Kosove, ale e, takisto je to boj s povstalcami. Mali, v minulom roku sa robili štyri cvičenia. To povstanie to je vec definície samozrejme, ale vieme o jednej akcii, ktorej obsahom boli silné protesty zo strany odborov. A moja otázka znie, do akej miery je tento boj s povstalcami, do akej, a do akej miery sa to teda cvičí spoločne s NATO a do akej miery sa ešte dá hovoriť o civilnom nasadení. Či tu je úzke prepojenie toho civilného nasadenia, či, či, sa to skutočne, či sa to skutočne nepresúva smerom k vojenskému charakteru. Ďakujem. Pokračujeme s otázkami. Dobrý deň, pán predseda. Ďakujem, že ste k nám prišli. Pán riaditeľ, som rada, že ste tu prítomní medzi nami. Mám tri drobné otázky. Jednu z nich ste spomenuli vy sám. Kvalita e, našich zamestnancov je tak dôležitá, e, a jedna otázka s tým spojená je školenie, policajné školenie. Viem, že samozrejme, že to je a priori v kapacite našich členských krajín, ale aký je tam vývoj a napríklad Enhanced Defense College a podobne. A potom viem, že je tu aj občianské, prebieha aj civilné školenie, ktoré už prebieha nejaký čas a podľa toho, čo ja viem, žiaden z účastníkov v rámci tohto školenia nebol vyslaný na žiadnu civilnú misiu, čo je absurdné. Ak na jednej strane e, školíme ľudí a potom ich nevysielame na misie, to je absurdné. No a potom by som bola rada, keby ste no, nám povedali váš názor. Kapacita plánovania v oblasti spravodlivosti a um, občianskej administratívy, civilnej administratívy, hovorili ste o tom, ale viem, že toto je ešte veľmi e, tak v zárodku a rada by som od vás vedela, kde, aký je súčasný stav. Je e, zlé, že až doteraz e, žiadnym šéfom misie nebola žena a chcela by som vedieť, čo s tým chcete urobiť. E, podľa nás by tu mala byť rovnosť medzi mužmi a ženami a v tu sa to nerešpektuje, podľa mňa tu je problém spojený aj s kredibilitou z dlhodobého hľadiska. A ďalšia otázka, tu si zaklopem na slovo, keď budeme mať, na drevo, pardon, keď budeme mať Lisabonskú zmluvu, tak pokiaľ ide o služby, externé služby alebo externé e, akčné služby, bude tu nejaké oddelenie pre nastolenie mieru, alebo akým smerom sa uberieme eh, teda v tejto oblasti. Ďakujem. Merci, monsieur. Ďakujem, pán Ehrenhauser. Ja, herzlichen Dank. Áno, srdečná vďaka. Moja otázka sa týka skôr eh, teórie a ja už sa dlho zaoberám otázku, ako je možné efektívne eh, využiť informácie teda poslať ich získané, získané priamo na mieste a, a efektívne ich poslať do Bruselu tak, aby poslúžili ako podklad pre robenie rozhodnutia. A um, moja otázka sa týka monitorovacích misií EÚ. Je to pravda, že sa to každý deň posiela, um, že, sa, že tieto moderovacie jednotky každý deň posielajú správy jednotkám, národným jednotkám a Eh, takisto aj Bruselu, aké iné bruselské inštitúcie ešte dostávajú tieto informácie. A takisto civilné eh, misie, tá monitorovacia misia je tiež eh, civilnou misiou. To znamená, že aké tajné služby, aké informácie dostávajú tajné služby Eh, na území EÚ z týchto monitorovacích jednotiek. Ďakujem. Otázka pána Kirilová a potom vám dám slovo, aby ste mohli reagovať. Ďakujem, pán predseda. Pán riaditeľ, veľmi pozne som si vypočul to, čo ste hovorili vy a môj názor je taký, že by bolo lepšie, keby sme sa sústredovali na jednu či dve krajiny. aby ste ich správne nazvali. Ide o Afganistan a Kosovo. A keby sme tam sa viac zaobrali tými vážnymi problémami naozaj do hĺbky. V USA už niekoľko mesiacov pretrváva naozaj hĺbková debata o ďalšom postupe v Afganistane. A mňa prekvapuje, že u nás v inštitúciách ani v Európskom parlamente sa tomu veľmi nevenujeme. Sem tam sa toho dotkneme, ale nie veľmi do hĺbky. A nie je to náhodou, Američania majú svoje skúsenosti z Iraku a teraz zaoberajú sa vážne tým, ako pokračovať v Afganistane. Nová vláda sa snaží zrevidovať, zmeniť všetky politiky. Prezident Obama má určité záväzky, ktoré prijal ešte pred voľbami, ale napriek tomu teraz robia revíziu svojich politík. Keď sa pozrieme na civilné misie, to je v poriadku, ale musíme na to pozerať e, zo širšieho politického hľadiska. Myslím si, že je na čase, aby sme sa seriózne zaoberali situáciou priamo na mieste, vychádzajúc z historických skúseností jednotlivých krajín. To by sme mohli využiť v Afganistane. Britskí kolegovia nie sú veľmi aktívni a to ma prekvapuje, pretože mali svoje skúsenosti s Afganistanom. Afganistan naozaj nikdy nemal nejakú skutočnú centrálnu vládu. Je tam vláda určitej triedy. Mám jeden príklad, alebo uvediem jeden príklad. Je tu mnoho prípadov, kedy financovanie určené na civilné projekty ide Talibanu. Manažery týchto projektov majú pocit, že sa skrátka musia obrátiť na Taliban o ochranu, takže tie prostriedky idú úplne inam, než na dané projekty. To je len jeden príklad. Ja si myslím, áno, samozrejme tú misiu musíme uzavrieť, nemôžeme len tak ujsť. Ale podľa mňa sa tým musíme zaoberať naozaj hĺbkovejšie. Povedz na to, či naša politika je efektívna, či naše misie sú efektívne. Áno, ak si budete požadovať viac zdrojov, áno, ja súhlasím, ale s jasným stanovením cieľov a ďalšej politiky. Ďakujem, pán Kampenár, máte slovo. Pardon, merci, monsieur le président. Uh, yes, well... Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa zodpovedať tie otázky v takom poradí, v, akým, v akom som ich dostal. Tretie štáty, to bola otázka od vás, pán predseda. Áno, sú pre nás veľmi dôležité. A významným spôsobom prispievajú k našim misiám. Ku koncu augusta sme mali 200 osôb, ktoré nám vyslali tretie štáty do našich misií. Takže áno, je to významný príspevok. USA sú najväčším prispievateľom a Turecko. Norsko, Kanada sú tiež dosť dôležité. A ako to funguje? Všetko, čo my robíme, spadá pod politickú kontrolu spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. A PAC musí vždy súhlasiť e, s e, účasťou tretich štátov. Takže sa to vždy tá účasť zvažuje, zvažuje sa situácia priam, priamo na mieste. No a keď sa dosadne takáto dohoda o účasti tretich štátov, podpíše sa zmluva. Pre všetkých musia platiť samozrejme rovnaké pravidlá. No a takýmto spôsobom sa dohoduje účasť tretich krajín. Vo všeobecnosti sme za ich účasť. Nie vo všetkých prípadoch, ale vo všeobecnosti je to náš prístup, pretože to nie je len personál, ale je to aj podpora, ktorá môže mať dôležitú úlohu. Situácia je odlišná od krajiny k Ukrajine, Kosovo, Afganistan. Tam sa zúčastňujú tretie krajiny, dokonca aj v Kongu, kde sa napríklad zúčastňujú niektoré africké krajiny. Prečo by sme to nerozšírili ešte aj ďalej? keďže africké krajiny majú naozaj e, záujem o vyriešenie situácie vo svojom kontinente. Pán predseda, pýtali ste sa ma na to, ako to vyzerá s tým riadením. Eulex sa e, týka e, spravodlivosti, justičnej oblasti a máte pravdu, že my máme princíp nezávislého súdnictva. A pokiaľ ide o to velenie, tak e, prebieha veľmi úzky kontakt e, s Bruselom, so šéfom misie. Samozrejme, že otázky manažmentu sa riešia spoločne, využívanie zdrojov. Prokurátory a súdnictvo, posudzovanie súdnych prípadov sú otázkou, ktorú rozhodujú ľudia pôsobiaci v sektore justície, pretože politický vplyv na takéto otázky by spolitizoval sektor spravodlivosti a to nechceme ani u nás a už vôbec nie v krajinách, kde máme naše misie. Pokiaľ ide o tie civilné a vojenské komponenty, pani Lusing a pani Brantner položujú tieto otázky. My spolupracujeme, ale to neznamená, že sa nejako prelíname, každý si zachovávame svoju vlastnú identitu. Vojenská komponenta nám obrovsky pomohla napríklad v Gruzínsku, hlavne z logistického hľadiska strategický transport, e, prijatie na v teréne, ale my všetci máme definíciu našej vlastnej misie a každý z nás má svoje vlastné úlohy. Preto potrebujeme aj civilné plánovanie. Ale je jasné, že vojenská zložka má veľa skúseností s organizovaním misií, napríklad aj zo zdravotného hľadiska, z hľadiska prepravy Takže chceme predchádzať eh, duplicite, pokiaľ ide o potrebné kapacity. Takže využívame služby jeden druhého. EULEX a štruktúra, ktorá tam funguje, v spolupráci s NATO, pokiaľ ide o kontroly, ak vzniknú nejaké nepokoje. Prvá reakcia to je samozrejme v rukách miestnej policie. Ak to policia nezvláda, tak eh, prichádza na radu EULEX mobilné kapacity a až v prípade, že sa budú naďalej používať zbranie alebo ak to násilie sa bude stupňovať proti misii, ak teda schopnosť misie chrániť samú seba bude ohrozená, tak potom až nastupuje tá tretia fáza, kedy zasahuje NATO. Zatiaľ to nikdy nebolo potrebné, hoci účasť na to e, niekedy zvyšuje tú istotu a pomáha predchádzať eskalácii. Pretože je to jasný signál, že budeme schopní zvládnuť tú situáciu. Ak dovolíte jedna pripomienka, dovolte mi pogratulovať e, zástupcom v Prištíne. Spolupráca s ním je naozaj vynikajúca. a pomohli nám naozaj veľmi, nás podporili v mnohých situáciách. Takže my chceme zachovať civilný charakter našej misie za každých okolností. Výcvik. Obávam sa, že tu nie som tá najkompetentnejšia osoba, pretože je to v kapacite môjho kolegu, ale Kvalifikácia ľudí sa neustále zlepšuje, školenia spadajú do právomoci členských štátov, tie si zatiaľ ponechávajú túto právomoc a nechcú dovoliť EU vstup do týchto aktivít. Sú tu určité iniciatívy v iných kontextoch, napríklad CEPOL, to je policajná škola, Takže zvyšuje sa aktivita aj v tejto oblasti. Napríklad pokiaľ ide o výcvik e, personálu na misie bezpečnostnej politiky, takže snažíme sa využívať tieto možnosti spolupráce. Ďalšia otázka sa týkala oddelenia v komisii pre externé vzťahy alebo externé aktivity. Diskusie, ktoré momentálne prebiehajú, idú mimo mňa. Ja osobne mám dve kritéria. A môžem to pokojne povedať, pretože ja do toho nesom zainteresovaný, zapojený. Ja pevne verím, že ten nový systém zvýši koherentnosť našich aktivít. V to pevne verím. A ja dúfam, že tu bude úzkejšie, užšie prepojenie medzi politikou, diplomáciou a finančnými nástrojmi, ako aj akciami, aby sme využili ten vplyv, ktorý Európska únia môže mať na situáciu na mieste. Takže zvýšená koherentnosť by nám iste napomohla, aby tá misia bola účinnejšia, aby misie boli účinnejšie. A druhé kritérium je také praktickejšie a ide o funkcionalitu. Ak sa vytvorí nejaká nová štruktúra, musí fungovať a musí plniť svoje úlohy, teda nesmie splňať iba nejaké politické kritéria, musí byť naozaj aj e, funkčná. Takže toto si ja sľubujem, ale ako som spomínal, toto nie je v mojej právomoci, takže sa k tomu môžem iba takto vyjadriť. Informácie, to bola ďalšia otázka. Pán Ehrenhauser ju položil. Než vyrazíme na misiu, situačné centrum situáciu zhodnotí bezpečnostnú ako aj politickú. A tu e, zohľadňuje PAC pri rozhodovaní o misii, podľa toho, od toho teda závisí typ misie, vybavenie, napríklad aké automobily sa použijú, či to budú nepriestrelné. Toto všetko hodnotí situačné centrum aj počas misie, dostávame aktuálne informácie o bezpečnostnej situácii, aby sme mohli prijať také opatrenia, ktoré budú potrebné na ochranu nášho personálu. Naše misie samozrejme podávajú správy nám, tu taký každodenný, každodenná výmina informácií, pretože naozaj úzko monitorujeme situáciu Nemôžem vylúčiť, že niektoré um, členovia misie sa spoja aj so svojimi hlavnými mestami, keďže ich vysielajú osobné um, národné vlády, takže im je len prirodzené, že um, udržiavajú kontakt s národnými štátmi. To je súčasťou tej konfigurácie, v akej sa nachádzame a pomáha to pri informovaní členských štátov o tom, čo sa tam deje. Teda zaangažovanosť členských štátov sa takto zachováva, to je pozitívny prístup. A naozaj sa musíme, musíme sa snažiť o to, aby sme všetci mali rovnaké informácie, eh, aby sme teda mali rovnaké hodnotenie situácie a opatrení, ktoré je potrebné prijať. Na záver, myslím, že pán Kirilov navrhol, aby sme sa koncentrovali na menej misií a aby sme išli skôr do hĺbky. Áno, súhlasil by som s vami, pokiaľ ide o ten koncept, širší koncept, ale naše misie vychádzajú zoznutí na politickej úrovni z politických dôvodov a vychádzame z rozličných záujmov, ktoré majú jednotlivé členské štáty. Takže my sme v službách 27 členských štátov Európskej únie. Ak nejaká skupina štátov má záujem, osobitný záujem o nejakú oblasť, tak uh, sa často eh, v PAC príjme konsenzuálne rozhodnutie vyslať na dané miesto misiu a tí, ktoré majú väčší záujem na misiu, vyšlo aj viac personálu. To je teda moja odpoveď na vašu otázku. Nie vždy to máme vo vlastných rukách, aké misie sa uskutočnia, pretože to odráža politické záujmy členských štátov. Potom rodová otázka, tá je tiež mimoriadne dôležitá. Nechcem to vynechať zo svojich reakcií. Áno, máte pravdu, pani Brantner, že tá vyváženosť Rodová vyváženosť v našich misiách nie je daná. Mám tu niekoľko čísel, ktoré to ilustrujú, ale poviem to jednoducho, že zastúpenie žien je relatívne nízke, v niektorých misiách je trošku lepšie, hlavne pokiaľ ide o vysielaných pracovníkov z členských štátov, tak tam často sú ženy, ale pokiaľ ide o zmluvný personál, Tam je to 14 až 36 žien. Na toto je veľmi ťažké vplývať. Áno, my sa snažíme, keď máme e, rovnakých kandidátov, kandidátov rovnakej kvality, uplatňovať e, pravidlá, napríklad e, námestníčka riaditeľa našej misie v Afganistane, je teda žena, ale zriedkavo sa ženy nachádzajú v takýchto funkciách, ale my sa snažíme situáciu napraviť, pokiaľ je to v našich silách, v našich možnostiach. Ďakujem a dodávam, že sa mi zdá, že moja kompatriotka, teda krajanka, pardon, je v jednej misii v Gruzinsku. Poprosím vás, aby ste vo vašich otázkach boli struční, aby sme mohli mať výmenu uh, otázok a odpovedí. Dve, budete mať dve minúty na otázku a začne môjim podpredsedom Nikolajom, teda podpredsedničkou, pardon. Mám dve stručné otázky. Prvá sa týka policajnej misie do Bosny a Hercegoviny tohto roku. Ako to hodnotíte, pokiaľ ide o žiadosť Bosny a Hercegoviny na o, zrušenie vízového režimu, vzhľadom na pokroky v tejto krajine? No a ešte ďalšia otázka. Týka sa dĺžky misií. Mnohé misie začnú a ťahajú sa e, za pozmeneného mandátu. Moja otázka znie, ako to bude s Kongom a ako to bude s Gruzínskom vzhľadom na to, že Gruzínsko má nový mandát na ďalšie obdobie. Yeah. Merci, Ďakujem, pán Galtieri. Grazie. Io volevo sapere... Ďakujem. Mňa by, pán riaditeľ, zaujímal váš názor na mieru implementácie tých headline goals na 2010 pre civilné, pre civilné operácie. Hlavne pokiaľ ide o otázku disponibility integrovaných policajných jednotiek. Často sa hovorí o tom, či je náležité napríklad vyslať do Somalska civilnú misiu. Aj včera sme o tom hovorili. Mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte vy. Takže aké sú vaše názory na tieto otázky? Pán Van Balen, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja mám nasledujúcu otázku. Pán riaditeľ povedal, že ide o politické priority. Nie všetky misie sú rovnaké a najdôležitejšou z nich je tá policajná do Afganistanu. Myslím si, že e, to schvaľuje Európsky parlament, celá Európska únia a všetky členské štáty a napriek tomu nám trvalo dlho tú misiu naplniť. Ešte nemáme úplný počet 400 osôb. Mimo právneho rámca, mimo finančného rámca by sme mohli tiež hľadať zdroje. Aký je s tým projem? Myslím si, že to nie je byrokratické. Takže vás poprosím, aby ste nás poinformovali o tom, v čom spočívajú tie problémy, aby sme sa poučili do budúcna pre prípad ďalších misií. Pani sa páči. Um, Ďakujem. Ja sa chcem zamerať na Kosovo. Ja som novou spravodajkyňou pre túto krajinu Európskeho parlamentu. Ja som tam bola minulý týždeň, spojila som sa s Eulexom. A je tu jedna obava, ktorú ja mám a mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte vy Eulex a Srbsko rokujú o podpise policajného protokolu a tieto rokovania vytvorili veľké problémy pre zastupcov EÚ v Kosove. Každý hovorí, že ten komunikačný proces nie je úplne najhladší. Eulex rokoval so Srbskom, kosovská vláda bola nejakým spôsobom zakomponovaná, hoci to vláda verejne najskôr poprela, potom zase pripustila. Takže mňa by zaujímalo, ako to bude vyzerať v budúcnosti, ako bude vyzerať spolupráca, napríklad pokiaľ ide o colný protokol, keď tam budú rokovania o tomto colnom protokole. Myslím si, že tu musí byť oveľa obozretnejší a transparentnejší. V opačnom prípade stratíme podporu ľudí v Kosove. Áno, už došlo k určitému poškodeniu Eh, nášho imidžu, našej dôveryhodnosti. Takže čo si o tom myslíte vy? Venovali ste sa tomu, aký postup by ste vy navrhovali, aby sme celý postup stransparentnili zo strany Eulexu? A ešte mám druhú otázku. To sa týka misií vo všeobecnosti. Sú tu civilné misie a myslím si, že je tu nasledujúci problém. Keď dôjde k prímeriu, keď sa konečne siahne mier, tak e, nastáva proces e, zmierenia v tých krajinách, e, kde konflikt existoval. Čo by sme mohli urobiť? Už roky je na stole návrh zelených, aby sme mali nejaké civilné mierové jednotky, ktoré by podporovali rozhovory v rámci civilnej spoločnosti, občianskej spoločnosti a takto um, zjednodušovali proces zmierenia. Toto by sme mohli považovať za príspevok Európskej únie, takže je to podľa vášho názoru uh, nástroj, ktorý môže prispieť k zmiereniu v konfliktných oblastiach. A ešte potom plánovacia kapacita. Uh, túto otázku už načetli predrečníci, napríklad počet personálu v sektore spravodlivosti. Väčšinou ide o zastupcov diplomácie a policie. Takže čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili plánovacie kapacity, pokiaľ ide o správu e, občianských vecí a pokiaľ ide o sektor spravodlivosti. Ďakujem. Ďakujem. A na záver pán Galer. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som e, sa chcel pripojiť s jednou otázkou k otázke pána Van Válena, čo sa týka rekrutovania, teda náboru. Keď sme e, tu mali na poslednom zasadnutí švedského veľvyslanca, O, potom to povedal, že sú rôzne príspevky z členských štátov na civilné a vojenské misie. A ja si e, kladiem otázku, či je tu možné vôbec efektívne plánovanie a financovanie. Môžete nám o, e, uviezť niektoré pozitívne príklady, ktoré členské štáty o, e, samozrejme ktoré, ktoré teda poskytujú pravidelne vo veľkej miere príspevky a prípadne aj negatívne príklady, pretože keď sa to povie nahlas a sa musia hambiť, má to niekedy veľmi pozitívny dopad. A potom samozrejme potom, ako to vyzerá, keď je potrebné veľmi rýchlo reagovať. Veľmi často je potom nejaká nejaké obstarávanie v rámci celej Európy skôr záťažou a nemožno postupovať, nemôžno postupovať e, rýchlo. Takže ako vyzerá tento postup? Možno aby sme mohli si pohovoriť s našim vlastným rozpočtovým výborom, ktorí sú veľmi prísni a sledujú, ako sa e, tie ktoré prostriedky používajú. No a keď sme hovorili o plánovaní, tak eh, v rámci plánovania eh, tu je samozrejme potrebné zriadiť nové, nové riaditeľstvo pre um, eh, krízový manažment a plánovanie a menovanie riaditeľa asi celkom nefungovalo. Mohli, môžete nám povedať, ako dlho to ešte bude trvať, trvať a s akým okruhom úloh um, má tento riaditeľ počúvať. Ďakujem slovo má pán riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Takže najskôr k Bosne. Otázka pani Nikolaj. Naša misia sa zameriava na organizovaný zločin. To je náš program na budúce dva roky. Už sme mali predtým iné úlohy. Tie boli skôr politického charakteru. a boli také zložité, pretože tam boli politické problémy v tej krajine. A podľa nás je dobré teraz sa zameriavať na takéto špecifickejšie otázky. Pokiaľ ide o uvoľnenie vízového styku, k tomu vám nemôžem nič povedať, ale pokiaľ ide o organizovaný zločin, tam sa dosiahli e, určité pokroky v boji proti kriminalite e, orgány trestné v činnom konaní v Bosne teraz už sú schopné riešiť také základné zločiny. Sú tu vytvorené potrebné štruktúry na úrovni štátu. A, a my im teda pomáhame pri riešení komplikovanejších trestných činov, ale ešte je čo dobiehať. Napríklad obchodovanie s drogami, s ľuďmi, falšovanie eur, sú tu prípady, kedy dochádza k takýmto trestným činom. A my sa snažíme im teda pomáhať riešiť práve takéto komplikovanejšie zločiny. A my sme tejto krajine pomohli v jej približovaní sa k Európe. Snažíme sa im pomôcť splniť podmienky aj na uvoľnenie vízového režimu, ale nie je tam žiaden priamy technický vzťah medzi našou činnosťou a vízovou liberalizáciou. Pýtali ste sa na budúcnosť misií v Kongu a v Gruzínsku. Pre obe platí predloženie do polovice roku 2010 A potom uvidíme, ako to pôjde ďalej. Bude to závisieť od politickej situácie v rozhodujúcej miere a pre mňa je ťažké predvídať, ako to bude. My samozrejme s tom budeme vyjadrovať. Sú tu aj ďalší kolegovia, zaoberajúci sa skôr politickými otázkami, ktorí tiež budú zohľadnení nový direktorát, nové riaditeľstvo, o ktorom ste hovorili, tiež bude do toho zasahovať. Teda civilné a vojenské plánovanie bude prepojené v tých ranných fázach prípravy konceptov, hlavne konceptu krízového manažmentu. Vojenské a civilné operácie budú podliehať inému veleniu, osobitnému veleniu alebo reťazcu. To sa nezmení. Tie headline goals, k tomu vám nemôžem veľa povedať, snáď len to, že medzi realitou a týmito cieľmi je veľká priepasť. Realita, v ktorej žijeme dennodenne, si vyžaduje, aby sme príjmali opatrenia, ktoré napríklad pomáhajú pri nábore pracovníkov a my máme takéto postupy, takéto opatrenia na zlepšenie postupov. A členské štáty pripravujú personál a sú ochotné ho vysielať a financovať e, misie na predchádzanie krízam. Otázka pána Van Balena, EUPOL čom spočíva problém. Je to Afganistan. Aj NATO tam má problémy, pokiaľ ide o nábor pracovníkov na vojenské aktivity, ktoré sú veľmi náročné a veľmi nebezpečné. Naša policajná misia je na mieste a je tiež vystavená určitému nebezpečenstvu Naše misie e, prebiehajú počas jedného roka, teda vlastne osoby sú vysielané na, na obdobie jedného roka, čo si vyžaduje určitú obetu, osobnú obetu. My sme teda neboli prví, ktorí sa zapájali do výcviku afgánskej poli- policie. Boli tam aj členské štáty, jednotlivé členské štáty, ktoré tam stále sú a rozširujú svoje aktivity aj e, na požiadavku medzinárodného spoločenstva. Takže úloha EUPOL Afganistan je dôležitá, ale je doplnková k misiám jednotlivých členských štátov. V iných krajinách sa častejšie vyskytuje situácia, že sme jediným hráčom, jediným zástupcom EÚ. V Afganistane je e, možnosť e, fungovať na bilaterálnom princípe alebo na princípe komunikácie s EUPOLom. Je tam aj výcviková misia NATO, jej policajná časť má k dispozícii rovnaký púl potenciálnych pracovníkov. To znamená, že určitý počet krajín bude poskytovať dodatočný personál na misiu NATO a tým pádom nebudú môcť poskytnúť tento personál nám. Možno o 6 mesiacov sa situácia zlepší, že budeme my ťahať za dlhší koniec, ale takto to vyzerá momentálne. Takže ten cieľ 400 osôb možno nedosiahneme v najbližšej budúcnosti, ale snažíme sa o to. Pani Luneček sa pýtala v súvislosti s Kosovom. Vy ste boli priamo na mieste, no už čo vám môžem ešte viac povedať, než už viete. Otázka konzultácií. Snažíme sa tieto konzultácie robiť. Robili sme to aj v prípade policajného protokolu, ale potom kosovské orgány z politických dôvodov to prezentovali inak. Pri konzultáciách s Belehradom často nedostanete rovnaké informácie alebo rovnaké odporúčania, ako keď konzultujete s Prištinou. Takže konzultácia ako taká je dobrá, ale nevždy, nie je, bezpro, nevždy je bezproblémová, pretože musíte nájsť riešenie, ktoré je tak povedať znesiteľné pre obe strany, pretože nenájdete istotne riešenie, ktoré bude v plnej miere vyhovovať obom stranám, ktoré, bude, ktoré obidve budú schváľovať e, rovnaké miere. Takže je to vždy umenie kompromisu. Problematika policajného protokolu bola extrémne spolitizovaná v Prištine. Podľa mňa to bolo až prehnané, pretože tento policajný protokol nám pomáha a Priština by ho mala vítať. Ale oni to chápali ako nejaký útok na zvrchovanosť Takže z toho vlastne zle si to vykladali. To už však máme za sebou. Aj Priština súhlasí s tým, že už to máme za sebou a my sa teda snažíme pokračovať v našej práci tam business as usual. Príspevky členských štátov, otázka pána Gálera. Nerad by som teraz eh, na tomto fóre začal menovať dobré a zlé príklady. Myslím, že by sa im to veľmi nepáčilo. Áno, sú tu krajiny, ktoré prispievajú významnejšou mierou a som sa to vďačný. Poviem to takto. Keď počítate príspevok na občana, tak niekedy je tam určitá proporcionalita, teda väčšie členské štáty poskytujú viac a menšie trocha menej, a to je teda tá proporcionalita. Ale sú to aj určité odchýlky od e, tohto pravidla. No a v tom prípade sa snažíme komunikovať s danými krajinami a presvedčiť ich, aby prispievali k našim misiám viac. Potom sú tu krajiny, ktoré sú naozaj takými svetlými príkladmi, pretože investujú do civilných misií, majú svoje vlastné národné stratégie, ale je len zo pár takýchto krajín, 27, ktoré majú takéto národné stratégie. Niektoré ich pripravujú, niektoré nemajú vôbec nič. Pretože ak policajné zložky v danej krajine musia niekoho obetovať, niekoho vyslať, tak je to často problémom a nie sú ochotné. Toto je realita v niektorých krajinách, v ktorej sa musíme postaviť. Už sú tu osobitné rozpočtové úpravy na kompenzáciu e, tohto poskytnutia e, zamestnancov na účely EÚ. Verejné obstarávanie, posledná otázka. Ja som o tom hovoril aj s predchádzajúcim parlamentom a stále je to aktuálne. Uvediem dva príklady. Ten prvý je známy. Začiatok eh, misie EUPO v Afganistáne eh, bol oddialený. Bežne trvá 6 až 8 mesiacov. A keď už tam máte vyslaný personál a nepríde vám vybavenie, to sa stalo v prípade Afganistanu, tak je to naozaj hrozné. Toto je negatívny príklad. Ďalší negatívny príklad, Gruzínsko. Tých 6 až 8 mesiacov na to, aby sme to urýchlili, Európska komisia uzavrela rámcový kontrakt s jediným dodávateľom, ale keď dodávateľ, nepo- keď sme ho naozaj potrebovali, tak vôbec nebol schopný dostať svojim záväzkom, bohužiaľ. Takže naozaj máme problémy so zabezpečením dodávok. A tiež komunikačné zariadenie nám chýba. Takže nemáme zabezpečené naozaj zabezpečenú efektívnu výmenu informácií. Takže sú tu určité problémy, pokiaľ ide o pravidlá obstarávania, vyjednávania, celý ten postup, ale vôbec sa nezohľadňuje napríklad ani zabezpečenie dodávok a zabezpečenie informácií. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Pán riaditeľ, ďakujem. Ďakujem za vaše reakcie a dúfam, že budeme mať príležitosť eh, vás znovu vidieť pred týmto výborom a želám vám, aby eh, niektorí šéfovia vašich misií, teda možno generál de Carmabon eh, pre misiu EULEX, ale aj šéf eh, misie eh, v Afganistane by mohli prísť s vami, ak teda súhlasíte. Ak by ste s tým súhlasili, tak veľmi radi by sme to s vami prediskutovali a budeme mať potom diskusie o jednotlivých misiách viac detailné. Ďakujem. Dobre, takže hm, znovu začneme. Veľmi som rád, že môžem privítať medzi nami Jamieho Shema, čo je riediteľ pre plánovanie politiky kancelárie generálneho tajomníka NATO. Už tradične ho stretávame v rámci tohto výboru. Boli ste tu už viackrát pred eh, týmto podvýborom počas predošlého mandátu a naše vzťahy sú, boli pravidelné, eh, čo sa týka vzťahov s NATO, no a dúfam, že to bude aj pokračovať táto dobrá spolupráca. Je to privilegovaný partner eh, únie, pokiaľ ide o riadenie kríz a posilnenie vzťahov medzi našimi inštitúciami musí byť prioritné, hlavné teda v regiónoch, kde už fungujeme spolu, či ide o Kosovo alebo Afganistan. O tom sme hovorili predtým s pánom Kampenauerom. Boli ste privilegovaným svetkom týchto vzťahov, ako aj vnútorného vývoja v NATO, kde ste už dlhé roky a očakávame dnes od vás objasnenia, transformácie aliancie, posledný vnútorný vývoj v aliancii, vývoj vzťahov s úniou a tiež Revízia strategického konceptu, ktorý nás zaujíma, je našou prioritou. Ďakujem, ale nechávam vám slovo. Pán predseda, ďakujem pekne za tento úvod. Budem hovoriť vo svojej materčine, čo je kokny angličtina, ak je to dobré pre členov podvýboru, pretože tak môžem hovoriť trikrát rýchlejšie ako zvyčajne, hlavne pokiaľ ide o francúzštinu. Čiže ďakujem pekne za pozvanie na dnešné popoludne máte pravdu. Toto nie je poprvýkrát, čo mám to potešenie hovoriť e, smerom k tomuto podvýboru. A veľmi dobre si spomínam, keď e, e Vogal, e, bývalý e, predseda, e, ma uviedol, že je tak dobré zblížiť Európsku úniu a NATO a toľkokrát som sem potom prišiel, aby som vysvetlil, čo sa deje a zodpovedal som otázky poslancov, čiže som veľmi vďačný, že pod vašim vedením pokračujete už teraz v tejto tradícii za ktorú sme vďační. Vzťahy EÚ a NATO, to nie je tajomstvo, majú svoje vrcholy a pády. Ale jednu vec môžem povedať, že Európsky parlament e, od samotnej chvíle, keď sme začali spolupracovať, vždy bol v popredí e, toho, že počúval na to a e, snažil sa, aby naše vzájomné vzťahy boli čo najúžšie. A za to som tiež vďačný. A dúfam, že Teraz e, uvidím veľa nových e, členov tohto výboru. Samozrejme, že tu vidím aj niektoré známe tváre, ale dvere na to, pokiaľ ide o tento podvýbor a jeho členov sú vždy otvorené. Ho, chceli ste počuť o strategickom koncepte, to samozrejme, že poviem, ale na začiatku by som povedal, že my chceme Európsku úniu mať ako úzkeho partnera v našich strategických cvičeniach, pretože Európska únia to už urobila dvakrát. E, Európsku bezpečnostnú stratégiu. My sa chceme poučiť z tohto procesu, e, mať z toho prospech tam, kde sa urobila dobrá práca a chceme využiť e, takisto aj cvičenia v ďalších krokoch, aby sa inštitúcie naďalej zbližovali a Madeleine Albright a jej expertná skupina mm, budú chcieť e, sa s vami stretnúť e, v etape, keď sa nám to podarí, aby vám mohli položiť otázky a skutočnosť, že Európsky parlament pracuje, tak to nás zaujíma teda v tejto oblasti. Pani Albright a experti navštívia Brusel v polovici decembra a som vám k službám, pán predseda. Dúfam, že sa nám podarí zorganizovať neformálne stretnutie, ale aj tak e, bude to zaujímavé pre obe strany. Takže, pán predseda, vidím, že už tu máte jasný konceptuálny program keďže som dostal sériu otázok Samozrejme, že ma chceli zastaviť, aby som sa odklonil od témy, teda chcete, aby som sa držal témy. V prípade, že pán predseda vám nedal tieto otázky, najskôr ste sa ma spýtali e, povedať niečo o no, doktríne NATO a, NATO a politike rozšírenia, potom misia Afganistane, pirátstvo, e, Adenskom uh, zálive, potom aké sú vojenské schopnosti, či sú spoločné alebo prispievajú členské štáty, vzťahy s Ruskom, to je samozrejme aktuálna téma, to je jasné súčasný stav a budúce perspektívy vzťahov sú tým ovplyvnené toto je teda veľká škála tém a viem, že členovia parlamentu radi hovoria aj počúvajú a preto sa to budem snažiť pokryť čo najstručnejšie. No a potom samozrejme som tu, môžete mi položiť otázku, akúkoľvek si želáte, ja urobím maximum, aby som odpovedal. Čiže doktrína na to ako. Prvá otázka. Nemyslím si, že pokiaľ ide o budúcnosť, tak ja som expertov. Nemyslím si, že chceme znovu objaviť e, NATO znovu snažiť sa vybudovať novú organizáciu 21. storočia. Dôvodom je to, že ako Európska únia alebo akákoľvek iná medzinárodná inštitúcia NATO sa transformuje neustále za posledných 20 rokov. A ja si myslím, že spôsob, akým definuje NATO samé seba, je akceptovateľný pre všetkých členov a preto e, členovia nechcú žiadne zásadné zmeny. Otázkou je, ako môže existujúcu štruktúru zefektívniť a riešiť efektívnejšie naše problémy, nie ako budovať novú alianciu. Čo mám tým na mysli? V prvom rade je tu konsenzus, že článok 5, kolektívna obrana, zostáva E, primárnou misiou na to momentálne e, tu nie je žiadna viditeľná hrozba, ktorá by zaktivovala článok 5, pokiaľ ide o územnú obranu zajtra. To ale neznamená, že je to menej dôležité pre členské štáty. Žijeme vo svete, kde môžeme anticipovať hrozby a boli sme e, prekvapení často v minulosti za posledných 20 rokov. A preto si myslím, že strategický koncept e, predovšetkým potvrdzuje článok 5 ako jadro misie NATO a nielenže e, je to e, v centre nášho záujme, ale takisto sa to implementuje aj do nášho plánovania. Čiže inými slovami, hoci včera ste si zapli e, televíziu a videli ste NATO Afgan- v Afganistane, NATO v Irake alebo v, Afriku, ale, v Afrike alebo e, v Adenskom zálive, tak ako aj EÚ je na mnohých z týchto miest, Možno ste eh, dospeli k záveru, že, Euro, že NATO nie je európskou organizáciou a nejakým spôsobom migrovalo na úroveň globálnej aliancie. My nechceme byť globálnou alianciou, my chceme konať globálne tam, kde sú, si to vyžadujú záujmy členov aliancie, ale euroatlantickej euroatlantická snaha zostáva taká istá. Po druhé, nevidím žiadny z členov NATO, ktorý by sa chcel odkloniť od nášho konsenzu v budúcnosti. NATO sa angažuje v čoraz nebezpečnejších misiách v Afganistane. E, tam je veľa obetí, e, nie je to nebývalý počet obetí a pre každý štát to znamená výsadu rozhodnúť sa o takýchto misiách pri rozhodovaní sa o tom, či vyšle svojich vojakov do týchto nebezpečných regiónov. Čiže je to menej teoretické, ako to bolo v minulosti, ale konsenzus je dobrý pre NATO, pretože máme vždy ťažké diskusie, musíme každého do toho zapojiť predtým, ako sa príjme rozhodnutie. Ale znamená to tiež, že keď sa príjme rozhodnutie, tak konsenzus platí. Krajina, ktorá Ehm, má pocit, že nebola plne konzultovaná predtým, je skôr naklonená tomu, že stiahne svoje sily a NATO vzhľadom na, na za ťažkosti v Afganistane ukázalo, že je stabilné a všetci hráči zostali zaangažovaní. Generálny tajomník vo Washingtone pred dvomi dňami poukázal na to, že 23 z 28 e, členov utrpeli, e, priniesli obete v Afganistane. No a preto Princíp solidarity je dôležitý, ale solidarita pred konsenzus neexistuje. Čiže podľa mňa toto sa nezmení. Tretia vec, rozšírenie NATO je stále otvorené. Môžem bezpečne povedať, že určite dôjde k rozšíreniu v budúcnosti. Už sme sa k tomu zaviazali smerom k Ukrajine, Gruzinsku, to budú členovia NATO v budúcnosti. Súčasne máme akčné plány o členstve, ktoré prebiehajú zvlášť s bývalou Jugoslavskou republikou Macedónskou. To tá je veľmi blízko k členstvu, je to predmetom e, uznesenia o niektorých bilaterálnych veciach, niektoré krajiny na e, Balkáne, Čierna hora, Bosna, ktoré by sa tiež chceli stať členmi E, chceli by sa stať súčasťou tohto procesu nasmerovaného k členstvu, čiže máme tu potenciálnych členov e, v euroatlantickej oblasti. No a samozrejme, oni nemôžu vstúpiť predtým, ako budú pripravení a predtým, ako bude NATO pripravené ich prijať, ale celkom iste členstvo a jeho dynamika e, tu zostane. To teda je otvorené. A pokiaľ ide o doktrínu, tak ja si myslím, že NATO bude organizáciou, ktorej pridaná hodnota do medzinárodného spoločenstva spočíva v schopnosti nasadiť svoje vojenské kapacity. Mm, nebudeme civilnou agentúrou, na to nechce byť duplicitné voči nejakým humanitárnym e, mm, organizáciám alebo organizáciám, ktoré pomáhajú vytvoriť zložky v súdnictve alebo niečo podobné Chceme byť partnerom Európskej únie, mať prístup k týmto veľmi ceným aktívam v stabilizácii a rekonštrukcii, ale nemyslím si, že niekto má pocit, že NATO by malo byť duplicitou v tejto oblasti. Držte sa, čoho viete, držte sa toho, v čom ste dobrí, tam, kde máte pridanú hodnotu a v oblasti NATO toto celkom iste spočíva v schopnosti nasadiť vojenské kapacity. Samozrejme, musíme to urobiť diverzifikovanejšie, ako by tomu ako by to bolo predstaviteľné zo strany našich otcov, zakladateľov. Máme veľké spektrum operácií, máme tu letecké e, zóny, e, rozličné zóny, e, kde sú embargá, máme humanitárnu pomoc v Kašmíre, to bolo v roku 2006, kde bola misia zavedenia mieru v Kosove, v Bosne, v Afganistane, čiže musíme používať naše vojenské kapacity e, rôznorodejšie, ale v podstate znovu úloha NATO bude nasadenie vojenských kapacít. Tam, kde si to vyžadujú záujmy členov a tam, kde môžeme cieľene prispieť k medzinárodnému mieru a stabilite. Takže toto je doktrína NATO a politiky rozšírenia. Druhá otázka, toto je ako skúška, ako sa mi darí, e, som na tom dobré alebo zle. Po druhé, misia v Afganistane, piráctvo, Afganistán. Nikto na NATO vám nepovie, že toto nie je extrémne ťažká misia, ktorá trvá dlhšie, ako by si ľudia želali, ako si predstavovali, keď sme prvýkrát poslali našich vojakov do Kábulu v roku 2003 a čelíme značným výzvam, veľmi dobre zorganizovaná a e, financovaná povstalecká organizácia, kde e, musíme simultáne pracovať, takisto Pakistan, a ostatní susedia um, môžu značne prispieť k nášmu cieľu. Takisto k e, misie e, narastajúce zdroje, ktoré si vyžaduje školenie a tréning afganskej armády a národnej polície. Potrebujeme robiť oveľa viac v oblasti rozvoja mm, takého komplexného prístupu. To sa týka aj medzinárodných hráčov. Tu zohráva úlohu aj Európska únia, pretože Európska únia má svoje vlastné misie v Afganistane, zvlášť pokiaľ ide o policajné školenie. To je mm, nevyhnutné, pretože toto bezpečnostné vákuum sa musí náplniť. Musíme tu mať takýto komplet, to je taká mantra, ktorú opakujeme, ale týka sa to samotnej situácie v teréne E, sú tu medzinárodné organizácie, spoločné priority na vzájomná podpora v operáciách a podobných veciach. Mohli by sme argumentovať, že by to bolo veľmi dobré, keby sa nám podarilo mať veľký školiací program a komplexný prístup, ktorý by už fungoval od roku 2003 až doteraz, nie začať teraz e, e, v strede všetkých týchto strategických revízií a analýz, ale sme tam, kde sme. NATO e, vidí ako jediné východisko v tom, čo my nazývame afganizácia a postupne odovzdanie afgánskym orgánom e, bezpečnostnej zodpovednosti a už sa nám podarilo e, odovzdať niektoré z týchto funkcií Afgáncom. Ministri obrany sa stretnú v Bratislave a budú hovoriť o fáze 4 tej, tohto, tejto transformácie nie je to teda e, východisko, ale východisková stratégia. Prosím, e, nezamieňame si tieto dva pojmy. To sa začína procesom školenia, ale musíme uznať, že všetky krajiny sú v tom zaangažované a spôsob e, odchodu z Afganistanu si vyžaduje oveľa väčšie zdroje a čím skôr ich zabezpečíme, tým skôr budeme schopní odísť. Čiže musíme tento proces školenia zefektívniť, zrýchliť a toto odovzdanie takto urýchlime. Myslím, že tu nie je nejaký univerzálny liek, ale jedine táto možnosť a musíme e, pripomínať verejnosti, prečo je táto misia dôležitá aké boli, by boli dôsledky, keby sme sa stiahli z Afganistanu a nechali Taliban, aby sa zmocnil e, moci. Piráctvo toto nespadá do právomoci NATO rovnakým spôsobom ako Afganistan, pretože je tam mnoho rôznych aktérov, ktorí v Adenskom zálive vykonávajú tieto e, pirátske aktivity. Atalanta to je misia EÚ, ktorá je lepšie vybavená než e, misia NATO, pokiaľ ide o získavanie informácií, pokiaľ ide o vybavenia, pokiaľ ide o právne úpravy s krajinami ako napríklad Kenia, ktoré potom sa uplatňujú na to, ako sa pristupuje, čo sa teda vlastne robí s, so zajatými pirátmi. NATO chce byť určitým doplnkom pre úlohu Európskej únie. Ja si myslím, že pirátstvo je veľmi zaujímavým príkladom toho, ako NATO a EO môžu spolu spolupracovať. Pretože to poprvýkrát v dejinách, čo máme e, spoločnú základňu Norfolk v Veľkej Británii, kde pod britským velením NATO aj operácie EÚ prebiehajú, tak povediac, v tých istých priestoroch. A toto je veľmi dôležité. A toto je všeobecný princíp vo vzťahoch EÚ a NATO, ktorý bol príkladne využitý v prípade týchto operácií proti pirátstvu, pretože my si nekonkurujeme, nie, my spolupracujeme, chceme e, využívať e, svoje zdroje, ale e, nechceme nejako duplicitne vykonávať rovnaké operácie, pretože e, vybavenie napríklad, pokiaľ ide o námorné vybavenie, e, je často veľmi vzácne, hlavne v európskych krajinách, takže my sa snažíme navzájom doplňať a nie si konkurovať. Otázka číslo 3, e, naše vybavenie alebo schopnosti. ani EÚ, ani my nie sme dostatočne vybavení EÚ v Čade alebo na to v Afganistane prišlo na hranice svojich možností. Takéto nedostatky vznikajú v oboch e, inštitúciách. E, chýbajú nám e, prepravné zariadenia, satelitné zariadenia, chýbajú nám inžinierské jednotky a tak ďalej. Pokiaľ ide o tú štvrtú generáciu, tam je všetko veľmi pomalé. E, potom sú tu e, nejasnosti, pokiaľ ide o financovanie ďalších e, vojenských zložiek. Súčasná kríza, finančná a hospodárska kríza samozrejme oslabuje aj rozpočty na otázky obrany a takýchto misií. Takže na to aj EÚ skrátka E, trpia tým, že mnohé z našich e, kapacít nie je možné využiť, vzhľadom na nedostatok, nedostatok e, finančných prostriedkov. Naozaj iba veľmi malé percento európskych složiek je vyškolené, náležite vycvičené, aby e, sa mohli využiť. A e, veľká časť vojenského vybavenia pochádza ešte z čias studenej vojny e, a už teda vlastne nie je využiteľné. Pán Robertson o tom jasne hovoril, keď nastúpil svoju funkciu pred rokmi a táto jeho analýza neustále je pravdivá. Takže my musíme zanalizovať situáciu, musíme naozaj presvedčiť členské štáty, aby naozaj do plnej miery um, aplikovali svoje národné plány, aby uh, splňali požiadavky NATO a EÚ. Ďalšia vec je uh, kombinovanie E, zásob, kombinovanie kapacít, tak aby sme sa vyhli duplicite, aby sme sa navzájom doplňali. Jeden praktický e, príklad, napríklad e, bojové jednotky EÚ, ich výcvik sa môže robiť v spolupráci NATO a EÚ, čo by samozrejme neznižilo nezávislosť jednotlivých štúdí, pokiaľ ide o nasadenie týchto jednotiek, ale certifikácia, výcvik, cvičenia, myslím si, že tam by sme mohli spolupracovať a tým usporiť prostredstvom synergického efektu tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, musia byť v plnej miere k dispozícii obom organizáciám, hoci budú zostávať pod nominálnou kontrolou jednej organizácie, jednej z týchto dvoch. Napríklad NATO dvakrát využil Eurokorps. NATO Jabte Hopskefe toho iste poznáte, môj bývalý uh, šéf, iste viete, že e, využíval uh, alebo tá poskytoval NATO, uh, zdroje NATO Európskej únii, takže my sa začíname mobilizovať, pokiaľ o takúto spoluprácu. Takže toto je jedna z oblastí, kde máme priestor na spoluprácu NATO a EÚ s cieľom e, znižiť naše náklady a využívať spoločne naše zdroje, naše kapacity. Ďalšia otázka, Rusko. Mnohí z vás tu v Bruseli. Viete, že pán Rasmussen vystúpil s prejavom minulý týždeň a Momentálne prebieha v centrále NATO rokovanie Rady NATO-Rusko. Samozrejme, že chceme dobré vzťahy e, s Ruskom. Teraz máme 20. výročie pádu Berlínskeho múru. Mnohé ciele sa nám podarilo splniť, mnohé naše sny sa podarilo naplniť, teda mierová integrovaná Európa, ale je tu stále niečo, čo je nesplnené. Ide o to, že Rusko zatiaľ nemá uspokojivý vzťah s NATO ani s Európou ako takou. Zatiaľ sa nám nepodarilo vytvoriť e, náležitú bezpečnostnú štruktúru, v ktorej my potrebujeme Rusko a Rusko potrebuje nás. Takže to je taký nedostatok a myslím si, že táto oslava 20. výročia pádu Berlínskeho múru môže byť príležitosť splížiť sa s Ruskom. To by bolo dobré pre NATO, pretože spolupráca s Ruskom by mohla napomôcť riešeniu otázok typu dodávky energie, šírenie, nešírenie zbraní, terorizmus, na to v týchto otázkach Rusko potrebuje a to sa ukázalo napríklad pri rokovaní o, o tranzitných trasách pre naše dodávky do, Afgina, do Afganistanu. Spolupráca s Ruskom skrátka zjednodušuje riešenie bezpečnostných problémov, takže musíme ísť touto cestou, podporovať túto spoluprácu. To však na to, ako povedal pán Rasmussen otvorene, to však nemôže zabraniť na to, aby Rusku jasne povedalo, keď nesúhlasí s jeho politikou, s jeho prístupom. S Ruskom sa nám zatiaľ nepodarilo vytvoriť určitý proces, proces, v ktorom by bolo možné e, mať nejaké názorové rozdiely bez toho, že by sa naše vzťahy úplne zablokovali, teda aby spolupráca mohla napriek názorovým rozdielom e, pokračovať v oblastiach, kde je potrebná. No na to môžeme využiť radu NATO e, Rusko na tieto účely, že by sme mohli e, si navzájom povedať, čo sa nám páči a nepáči na našej politike. Takže bolo by dobre, keby sme sa v našej politike zamerávali na to pozitívne, skôr než na to negatívne. Ja osobne si myslím, že musíme nájsť nejaký typ, nejakú úpravu, teda, že my ubezpečíme Rusov, že e, ich e, legitimné záujmy akceptujeme a nie ignorujeme. A toto by bolo veľmi dobre pre e, bezpečnosť v Európe. My musíme mať takúto politiku otvorenosti Európskej únie, otvorenosti Európy. Takéto garancie musíme poskytnúť Rusku. Zároveň však Rusko musí v reakcii na takýto dialog Eh, začať praktickú spoluprácu s NATO napríklad eh, v prípade vojenských cvičení, v prípade boju proti, boja proti terorizmu a tak ďalej, teda v oblastiach, ktoré sú prínosné pre nás všetkých. V New Yorku prednedávnom prebehlo stretnutie eh, NATO s ruskými zástupcami. Áno, Rusko chce prispieť k misií v Afganistane, k hodnoteniu hrozieb a tak ďalej. Takže vzťahy EÚ a NATO. To je naozaj téma na dlhé, dlhé hodiny. Máte toľko času? Chcete skôr tú kratšiu verziu, alebo sa môžem pustiť do tej dlhšej? No, predpokladám, že si vyberáte tú kratšiu, takže pokúsim sa byť čo možno najstručnejší, lebo je to téma naozaj veľmi komplikovaná stručnosti v kocke myslím, že máme teraz veľmi dobrú príležitosť zblížiť EÚ a NATO. Nehovoríme tu o nejakom zlučovaní, o jednej inštitúcii, nie. Obe tieto entity majú svoje špecifické aktivity. Európska únia je úplne iná než NATO, to nikto nepopiera. Európska únia zachádza oveľa ďalej než bezpečnosť, na to je um, o bezpečnosti vo svojom jadre. A Ja pevne verím, hovorím teraz sám za seba, ale dúfam, že aj všetci z vás dúfate, že Lisabonská zmluva čo skoro bude ratifikovaná a že na to bude účinnosť pretože to dá Európskej únii nové nástroje v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Európska únia teda bude mať e, zľahčenú situáciu, pokiaľ ide o komunikáciu s NATO na diplomatickej úrovni napríklad, ale Európska únia sa bude môcť prestať sústrediť sama na seba, vnútorné otázky budú vyriešené a EÚ sa bude môcť pozerať teraz na e, zvyšok sveta, čiže bude to úplne zmenená atmosféra pokiaľ ide o integrované vojenské štruktúry NATO. To znamená, že žiadna krajina NATO momentálne nevidí nejakú nekompatibilitu medzi silnou Európou a zároveň silným NATO. Čiže nejde tu o otázku nejakej konkurencie, posilnenia jedného na úkor druhého, potrebujeme oboje, oboje silné. Takže pre mňa to je veľká príležitosť Jeden e, z popredných e, veliteľov NATO je e, teraz na vysokej úrovni v francúzskej politike. Ďalšie osoby pracujú napríklad v štruktúrach Európskej únie. Takže slabá Európa je zlá aj pre USA, pre NATO. Na to nemôže urobiť všetko samo. Sú tu e, určité limity toho, čo na to dokáže urobiť samo. Teda čím aktívnejšia bude Európska únia, tým lepšie pre globálnu bezpečnosť. Bez ohľadu na to, ako prebiehali debaty v minulosti, či by silná e, Európa mohla spôsobiť zánik na to, nie, podľa mňa máme dostatok bezpečnostných problémov na to, aby e, sme sa strachali o e, to, že budeme zrazu nezamestnaní. Skôr otázka znie, ako vôbec vládnuť všetky tie obrovské, obrovské požiadavky, ktoré sú na nás skladené.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 aktivity typu Afganistan alebo Bosna a Hercegovina v 90. rokoch, ale aj Európska únia sa čoraz viac e, zapája a čoraz viac misií e, prebieha so značným zaangažovaním Európskej únie. A je to skrátka delba práce. Európska únia sa bude vyvíjať ďalej, takže toto rozdelenie nebude stabilné, je v neustálom pohybe. Podľa mňa diplomati EÚ a politici e, majú dostatok zdravého rozumu, aby zistili, aby identifikovali, ktorá z organizácií je v danom prípade eh, lepšie v pozícii riešiť dané problémy. Takže tieto organizácie sa môžu naozaj navzájom doplňať a podporovať. Napriek tomu, že ľudia tu v Bruseli eh, často um, už sú unavení z rôznych, o, z rôznych seminárov, o, seminárov o vzťahoch EÚ, NATO. Ja si myslím, že je to potrebné. Ja si myslím, že je potrebné o tom hovoriť. V prvom rade musíme uznať, že Berlin Plus pokiaľ ide o nových členov tohto výboru, prepačte, musím používať žargon. E, Berlín Plus, jeho úprava je príliš obmedzujúca. Ide o to, že Európska únia si môže požičať zdroje NATO na svoje vlastné misie e, na iných miestach, než NATO. Teda NATO bude tam a my budeme tam. To sa však nedeje. Často sa nachádzame na rovnakých miestach, napríklad Adenský záliv, Afrika, pomoc Africkej únii, Afganistan, Kosovo, Bosna a tak ďalej. A práve preto potrebujeme nejakú úpravu, ktorá bude zohľadňovať tú skutočnosť, že musíme keď sme na tom istom mieste navzájom konzultovať veci, hoci naše úlohy môžu byť odlišné. Ale Nede iba o Bosnu, ktorá je jedinou misiou v rámci Berlin Plus. Nie, musíme sa stretávať pravidelne, častejšie musíme komunikovať o regiónoch, ktorých e, máme aktivity my aj Európska únia. Potrebujeme pravidelnejšie kontakty medzi vysokými predstaviteľmi medzi Javierom Solanom a generálnym stajomníkom NATO. Oni sa stretávajú, ale potrebujeme, aby to bolo pravidelnejšie, aby zdieľali informácie, analýzy a tak ďalej. Francúzsko počas svojho predsedníctva navrhlo skupinu na, veľkej, na vysokej úrovni, švedské predsedníctvo v nej pokračuje a ja pevne verím, že sa nám to podarí implementovať, teda formálnejšie, regu, pravidelnejšie kontakty na najvyššej úrovni. A ešte tretia vec. Európska únia je čoraz skúsenejšia, pokiaľ ide o vojenské e, operácie. A my, nás zaujíma v NATO, aké máte vy skúsenosti z vašich e, misií, z vašich operácií. Áno, dôležitý taký komplexnejší prístup k tomu, čo robí NATO. Nedávno bol predložený návrh, že by napríklad EÚ mohla poskytnúť informácie NATO o svojej operácii Atalanta. Ja to v plnej miere vítam. Pán predseda, na záver len chcem zopakovať, že potrebujeme e, viac synergií, e, pokiaľ ide o naše zdroje, naše kapacity, musíme viac spolupracovať. Keď napríklad jedna organizácia má e, dobrý projekt v jednej oblasti, nie je potrebné, aby takýto program vyvíjala aj tá druhá druhá organizácia, takže doplňanie sa, vymieňanie si informácií o našich aktivitách, skutočná spolupráca. Toto je teda moja taká, moja, moja taká predstava. Pokiaľ ide o budúcnosť, pozerám, že ešte ste nezaspali celkom ani vy tam vzadu, takže strategický koncept stručnosti predstavím. Uh, to je pre mňa naozaj najkomplikovanejšia otázka. Je to jedna z mojich zodpovedností, ale uh, skupina ešte len začala pracovať, neviem, uh, na čom sa dohodnú hľadom na to, ale musia sa dohodnúť do 1. maja budúceho roka, čiže bude to jednoduchšie potom sem prísť, keď budeme mať eh, za sebou sériu stretnutí a uvidíme, kde sú, ale nič menej, myslím si, že je tam 5 osobitných vecí, ktoré budú experti potrebovať, na ktoré sa sústredím. Len stručne, lebo viem, že sa chcete dosiahnuť, dostať k otázkom. E, tá rovnováha medzi článok, článkom 5 a politickou oblasťou, teda rovnováha medzi obranou Európy, ako Jeffrey Van Orden jeden z vašich kolegov to často hovorí, teda obrana zámku vnútri zámku a mimo vyslať e, niekoho von z toho zámku, e, aby zabránil nepriateľom dostať sa príliš blízko. Čiže jedni spojenci sa sústredia na jednu vec, druhý na druhú. Podľa mňa to nie je e, veľmi konceptuálne protirečenie, ale musíme sa vyhnúť e, takej situácie, keda, kedy jedna skupina sa venuje statickej obrane a druhá strana aliancie sa venuje tej externej stránke. Je to len jedna aliancia, potrebujeme jeden operatívny koncept. Druhá e, vec, partnerstvo. E, Aliancia je veľmi úspešná v tom, že všetko, čo robíme, robíme s partnermi a niektorí z nich prekvapivo, samozrejme stredná, stred, krajiny strednej a východnej Európy, ale aj Perský záliv, Severná Afrika. Máme 20 uh, uh, krajín vrátane Austrálie, Nového Zélandu a Singapuru, teda Eh, nie NATO krajiny, ktoré pomáhajú v Afganistanu. NATO nie je globálna organizácia, ale nemohla by globálne operovať bez týchto partnerov. Všetko, čo robíme, si vyžaduje eh, prelety, eh, tranzit, dočasné letiská a podobne. Ale samozrejme, ako NATO zachováva tieto vzťahy také početné, uh, Každé majú svoje vlastné politické e, kontexty. Ako e, sa vyhnúť tomu, že si naši partneri budú myslieť, že ich považujeme za samozrejme e, teda obete, ale bez toho, že by tam mali tieto krajiny nejaký hlas, nejakú váhu. Myslím, že musíme tomu venovať viac pozornosti, pretože osobne si myslím, že niektoré z mechanizmov, ktoré sme vyvinuli v 90. rokoch, ako napríklad partnerstvo zámier alebo euroatlantické partnerstvo a rada euroatlantického partnerstva, hlavne pokiaľ ide o to európske partnerstvo, sa sústreďovali hlavne na rozšírenie, ale nevyhnutne na to, čo potrebujeme pre globálne partnerské dohody 21. storočia. Nesmieme stratiť tieto vzťahy, pretože bez nich by bolo veľmi ťažké existovať a získať ich naspäť by bolo ťažké. Myslím, že pokiaľ ide o ďalšiu tému, je tu rozdiel medzi NATO a Európskou úniou v mnohých oblastiach, ale zvlášť v jednej, a síce, že NATO je veľkou súčasťou diskusie o normách a štandardoch medzinárodnej bezpečnosti. Sústredili sme sa na veci, ktoré sa udiali, čo je treba. Ale ako iste viete, tí, ktorí sledujú tie bezpečnostné diskusie za posledných 10 rokov, došlo k veľkému prechodu v týchto normatívnych aspektoch kontrole, eh, pozemné míny, eh, detskí eh, vojaci, medzinárodné tribunály, šírenie zbraní, e, nové pravidla OSN proti terorizmu, zbranie hromadného ničenia, ak chceme byť e, bezpeční v 21. storočí. Nesmieme čakať, kým na nás zautočia, ale musíme sa snažiť tvarovať e, toto prostredie, stanoviť pravidla. Čína, India sú nové faktory, teda musíme zabezpečiť celistvosť jednotlivých dohôd zbranie, ktoré máme a zbranie, ktoré nechceme, aby získali ostatní. Európska únia samozrejme e, preberá mnohé z týchto tém, tak ako aj OSN a na to ešte musí definovať, či budeme hráčmi v tomto poli alebo budeme len reaktívni. Musíme sa pozrieť na komplexný prístup, už som to spomenul, máme, máme komplexný postoj, ale to je síce dobré, ale to nevedie ku komplexnému prístupu nie viac ako to, že keď niekto chce byť bohatý, tak bude bohatý. To je asi najlepší príklad. Čiže nemôžeme si predstaviť, že máme nejakú magickú lampu, ktorú stačí pošúchať a džín z nej vyjde von. No a potom ešte, už som to spomenul, musíme sa pozrieť na to, ako zabezpečiť efektívny systém pre misie, ktoré sú náročnejšie. Myslím, že experti budú v nasledujúcich mesiacoch zamestnaní týmito vecami. Inými slovami, na to, ako my všetci, má pred sebou veľa víziev, veľa aktív. Je tam ako vždy medzera medzi výzvami a aktívami, ako tie aktíva priblížiť v systéme, ktorý nám umožňuje, umožňuje čeliť výzvam, podľa mňa to bude e, výzva na nasledujúce roky a ja som hovoril príliš dlho, za to sa ospravedlňujem a dúfam, že to bolo aspoň zaujímavé a to sa odrazí v vašich početných otázkach teraz. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Neľutujem, že som vám položil niekoľko otázok, pretože ste veľmi presne a pertinentne na ne odpovedali a nemuseli sme e, našich tlmočníkov držať nad rámec ich pracovných povinností. E, no a vaše odpovede boli veľmi presné, zvlášť pokiaľ ide o vývoj vzťahov medzi EÚ a NATO. A niektorí kolegovia tu síce neboli, aby si to vypočuli, čo veľmi ľutujem. Zdá sa mi, E, to veľmi dôležité vzhľadom na posledný vývoj, zvlášť pokiaľ ide o, o pozíciu Francúzska, ktorú ste spomenuli. Slovo dám teraz svojim kolegom, mám tu sériu šiestich otázok a začnem pánom Svobodom. Merci, monsieur le président. Uh, much, always, Ďakujem, pán predseda. Ako vždy ste veľmi uh, výreční, bolo to vzrušujúca diskusia, mnohé komentáre. Uh, dva z nich. Bolo by veľmi dobré, keby sme tu mali úzkú spoluprácu a kontakty so skupinami, ktoré teraz plánujú novú stratégiu pre NATO. Mm, mm, to by bola myšlienka, e, ktoré by sme sa mohli venovať. A e, druhá vec, Rusko. Myslím, že to bolo veľmi odvážny príhovor nového generálneho tajomníka. Niektorí z nás e, hneď po tomto, po tomto príhovore z Rusku. My si myslíme, že, by to, že to nebolo jednoduché. E, Rusko je v tej pozícii, že si hovorí, áno, oni, na, oni nás nechcú, ale zrazu takáto ponuka, Rasmussen, Obama, ostatní, to nie je jednoduché, ale máte úplnú pravdu. Keď diskutujeme o pláne Medvedev, tak e, ľudia hovoria, že to nie je skutočný plán, že je to e, prianie na, smerom k dialogu a Hovorili ste o rozšírení NATO, e, vrátanie kritickej otázky Ukrajiny a Gruzijskej. Je to súčasťou dialogu s Ruskom, alebo si myslíte, že toto nie je otázka na diskusiu s Ruskom, pretože toto, ak aj rozšírenie a hranice Ruska by boli súčasťou tohto dialogu, tak to by bola úplne iná vec. Ďakujem pekne, pán Galer. Yes, uh, uh, Ďakujem pekne za vašu veľmi ilustratívnu reč a chcel by som sa zamerať na vzťahy medzi NATO a EÚ a nemali by sme byť teologickí, ale pragmatickí. Konkrétny príklad. Misia Atalanta v Somálsku Myslel som si, že EÚ bolo, bola prvá v teréne a zrazu zistujem, že je tu aj NATO. Čiže to je príklad toho, ako lepšie koordinovať a nevyvolávať e, dojem paralelnej práce, e, takej vzájomnej rivality. Na druhej strane komplexný prístup, e, civilné a vojenské kapacity EÚ a e, nedostatok, e, aspoň doterajší nedostatok NATO v tejto oblasti, Afganistán zo strany NATO, chceli ste vyvinúť aj civilné kapacitu, kapacity, ale je to v súlade s eh, opisom generálneho tajomníka Rasmusena, eh, keď počas mesačnej, eh, počas tlašovnej konferencie, ktorú robí každý mesiac, povedal jednu vetu, že je tu enormný potenciál spolupráce medzi NATO a EÚ, ak by sme mohli skoordinovať vojenské a transatlantické vzťahy NATO s civilnými a finančnými zdrojmi EÚ. Myslím si, že by sme mohli dosiahnuť niečo pozitívnejšie. Takto generálny tajomník vidí rozdelenie práce. My poskytneme peniaze a civilné kapacity a vojenské pos poskytnete vy? Hoci EÚ EÚ e, by možno si mohlo prenajať e, vašu expertízu, teda vojenskú expertízu, ale možno toto nemal on na mysli, mohli by ste nám to možno vysvetliť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fambal. Pán Ši, ja mám nasledujúcu otázku. Pozrime sa na to jadro aktivít NATO. USA, Kanada a Európa sú v tom spojené teda nejaký koncept, výcvik, jednotná línia velenia, centrála a tak ďalej. Áno, sú potrebné aj operácie mimo tohto rámca, ale napríklad ISAF v Afganistane, je to úspech alebo nie je to úspech? Nebolo by lepšie, keby sme nevyužívali NATO ako organizáciu, ale keby sme používali iba jeho vybavenie, jeho materiál a keby sme mali eh, iba takú koalíciu tých, ktorí chcú. Pretože ak táto koalícia nebude, povedzme, úplne úspešná v Afganistane, tak to nepôjde na úkor NATO mnohí ministri zahraničných vecí, dokonca zastupcovia NATO, uh, hovorili o tom, že eh, to, aby bol Afganistán v jadre činnosti NATO, nie je úplne šťastné. Pani Lösing. Áno, aj ja by som sa chcela poďakovať za tie veľmi precízne precízne informácie, ktoré ste nám poskytli. Vy ste na jednom mieste hovorili, že koncept civilno-vojenskej spolupráce e, zohráva v strategických úvahách NATO skôr malú úlohu, že NATO by sa skôr chcel venovať vojenským operáciám. Ja som sa v rámci prípravy na, moje, na toto zasadnutie e, som čítala e, niekoľko spisov bývalých vrcholových generálov NATO, kde sa práve tento comprehensive approach spomínal. To znamená, práve táto civilno uh, vojenská spolupráca a zohrávala tam práve centrálnu úlohu, mala centrálny význam pri strategických uh, úvahách na to. Ja by som uh, sa mm, ja by som chcela, aby ste sa k tomu ešte raz vyjadrili, lebo tam bol trošku taký rozpor. Čo sa týka ďalších informácií pre prečo považujete Zinun Berlin, eh, prečo považujete Berlin Plus za eh, veľmi reštriktívne, pretože ja to považujem za pozitívne, alebo to je spolupráca EÚ a NATO a práve v práve v tomto, v tejto akcii je to veľmi konštruktívne, pretože tu je zase takisto poukázané na tú eh, civilnú, civilnú a vojenskú spoluprácu. Takže tu by som chcela, aby ste mi zodpovedali to je jedna vec. A ďalšia vec sa týka trošku niečoho iného. V rámci eh, obnovy eh, inštitucionálne to. Tu, mi, eh, tu som si zapamätala dva, o dve oblasti. To je Takže je to konsenzuálny koncept. Zdá sa, že nie, že, že je to vlastne involvanie aj členských štátov, ktorí sa nepodielajú e, nepodielajú na nejakej NATO akcii, ale zároveň odstranenie e, ďalšieho princípu. To znamená, že malé členské krajiny na to má, nemajú právo spolurozhodovať, ale na druhej strane sa musia zúčastňovať na uh, uhradení nákladov na tieto akcie. Takže to by ma zaujímalo, a tak ako iných v tomto parlamente ma zaujíma aj názor malých členských štátov na to, ako oni vnímajú túto zmenu pre seba a pre svoje krajiny. A záverom môjho vyjadrenia chcem povedať, že považujem za veľmi dobré, že ste nás informovali o tom, že v budúcnosti uh, by sa mal proces strategického plánovania to e, zverejňovať a, a že aj my v Európskom parlamente budeme do toho procesu involovaní. Ďakujem pani Lunaček. Ďakujem, ďakujem aj za váš veľmi komplexný prístup. Pre mňa to bolo poprvýkrát, čo som vás počúvala, bolo to veľmi zaujímavé dve veci, ktoré sa chcem spýtať. Hovorili ste niečo o Afganistane, o tom, že e, odchod z Afganistanu si vyžaduje viac zdrojov. V posledných týždňoch a mesiacoch prebiehala diskusia v médiách a tiež e, počuli sme ľudí okolo Obamu a krajiny, krajiny v EÚ tiež sa vyjadrili, že možno je nevyhnutné sa stiahnuť. Moja otázka na vás je, či v rámci NATO prebieha diskusia o tom, že prav... Afganistán nemôže byť ponechaný sám, ako to bolo navr... nemôžeme z neho odísť, ako sa pôvodne navrhovalo. A niektorí e, z členov aliancie by sa chceli stiahnuť e, rýchlo, niektorí mm, nie. Ja osobne si nemyslím, že by sme sa mali stiahnuť teraz, ale Tiež si myslím, že by mala byť diskusia o stratégii, ktorú podporíme. Mm, civilné a ekonomické oblasti by mali byť, mať väčšiu podporu ako vojenská oblasť. Je tam takáto diskusia v rámci NATO? A druhá vec, spomenuli ste rozdiely medzi NATO a EÚ. Samozrejme, že tam sú. Je ich viac, ako ste spomenuli. Ja sama som z neutrálnej krajiny, ktorá máme tu ešte neutrálne a nezaradené krajiny, nezapojené krajiny. Nie proti na to, Rakúsko sa zúčastňuje na, v partnerstve premiér, ale zvonku podľa mňa ešte stále tu existuje úloha pre takéto krajiny, e, pretože jeden z kolegov povedal, že cieľom e, je, aby sa EÚ a NATO spojila. Ja si teda ešte stále myslím, že sú neutrálne a nezaradené krajiny v Európskej únie a ich úloha spočíva v tom, že tlačia na Európsku úniu, aby robila viac v prevencii e, konfliktov. Ak vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, tak toto bude veľmi dôležitý prvok zahraničnej politiky a teda robiť viac aj v civilnej oblasti. Toto som chcela spomenúť a sú tu členovia EÚ, ktorí nepatria do NATO a niektorí si myslia, že toto je dobré. Hoci tu je veľmi dôležitá spolupráca v, na, s NATO. Ďakujem pekne. Pán Galtieri. Áno, ďakujem pánovi riaditeľovi za jeho vynikajúci úvod do problematiky. Toto je skutočne veľmi a veľmi dôležité, zdieľame jeho názory pre všetkým na Európsku úniu a na to myslím si, že náš podvýbor parlamentu bude pokračovať v tomto e, dialogu medzi Európskou úniou a na tom možno jedna otázka, ako vyzerá uh, otázka, ako vyzerá otázka raketového obranného systému. Predovšetkým, čo sa týka nového plánu americkej vlády, generálny tajomník Rasmussen sa v jeho prejave v Moskve vyjadril tiež, že NATO a Rusko by tu mohlo zohrávať určitú úlohu a a zdá sa, že v jednom článku v New York Times sa už popisoval, popisoval určitý plán, ktorý je dosť americky orientovaný. Takže chcem, chcel by som vedieť, ako to vidí na to, ako by sa tento plán mal potom v budúcnosti prejaviť. A teraz, čo sa týka jednotlivého náhľadu na vec pri nukleárnej obrane, pri konci sveta. A ukončenie, ukončenie vlastne e, jadrových zbraní na celosvetovej úrovni, aby, to, e, aby sa to netýkalo len tých dvoch e, superveľmocí, ale aj ostatných krajín. Ďakujem, pani predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel opýtať, alebo prepačte, začnem inak. Chcem eh, povedať, že pána riaditeľa som doteraz videla, videla niekoľkokrát v televízii a veľmi často to bolo veľmi krátke vystúpenie a preto chcem povedať, že eh, som bol veľmi potešený, že som si mohol vypočuť takýto váš dlhý, veľmi zaujímavý prejav. A chcel by som sa eh, venovať otázke, o ktorej ste vy sám hovorili, že sa vám to ako bumerang vracia v mnohých diskusiách, tak v Európe, ako aj celosvetovo. V reláciách s Ruskom, eh, v, vo vzťahoch EU-Rusko, NATO-Rusko. A chcel by som povedať, že ja v Poľsku reprezentujem stranu premiéra eh, Tuska, ktorý sa za posledné mesiace snažil urobiť veľmi veľa, aby sa zlepšili, zlepšili naše vzťahy s Ruskom. Treba povedať, že pokiaľ Poliak hovorí o Rusku, len často, často sa to vyjadruje antirusky. Ale chcem povedať, že sme veľmi e, boli príjemne e, prekvapení e, aj z toho, čo povedal generálny tajomník um, na to, o vzťahoch s Ruskom, takisto prezident Obama, prezident USA sa vyjadroval o nových vzťahoch s Ruskom, ale chcel som položiť otázku, či v rámci analýz na to predsa len nezvažujete um, že teda my sme pripravení, um, my uh, ako Únia, my ako NATO, my členovia týchto dvoch organizácií, my sme pripravení s Ruskom spolupracovať ale tu je e, vlastne veľmi hlasná diskusia práve v východných krajinách v Európe, že e, či je Rusko pripravené na ďalšiu spoluprácu a Takisto chcem povedať, že Rusko má na hraniciach s e, východnými krajinami EÚ um, v ehm, na hraniciach má teda umiestnené rakety, ktoré sú nasmerované na naše krajiny. Práve minulý týždeň sa skončilo veľké cvičenie Ruska a, a ehm, vieme, že tu mám, ehm, my vieme, že Poliaci sa zúčastňuje na misii a práve títo naši ľudia nám hovoria, že nie vždy je Rusko pripravené na partnerskú diskusiu práve s Európskou úniou. Ďakujem. Uh, Je to impresívny príhovor a vy ako šéf plánovania samozrejme využívate aj svoje schopnosti ako hlavný hovorca uh, uh, na to. Ja by som vám chcel položiť jednu otázku. Spomenuli ste niektoré zaujímavé veci v spojení s s vzťahmi s Ruskom, šírenie energie, šírenie zbraní a čo odzbrojenie? Myslíte si, že tento odvážny plán, ktorý bol navrhnutý eh, prezidentom Obamom ohľadom eh, eh, svetu bez jadrových zbraní, myslíte si, že toto je reálny koncept? Je to zavediteľné v budúcnosti? A druhá otázka, vzťahy medzi EÚ a Beloruskom, aký je tam vývoj a aké sú vzťahy NATO a Bieloruska? Je tam niečo nové? Ďakujem. Nech vám, dávam vám týmto slovo. Vážený pán predseda, ďakujem za všetky otázky. Pokúsim sa odpovedať a neprekočiť um, dĺžku môjho predošlého príspevku. Takže najskôr dáma, ktorá sa ma spýtala na Berlin Plus a komplexný prístup. Možno, že som nehovoril tak jasne, ako som si želal, za to sa ospravedlňujem. Európska únia je komplexná organizácia, OSN tiež. Tým chcem povedať, že tieto organizácie sú rôzne, rôznorodé. Majú tam vojenské zložky sudcov, policajtov, e, programy humanitárnej pomoci, vlády a podobne. To neznamená, že môžu exkluzívne niektoré úlohy vykonávať, musia pracovať spolu, spolupracovať ale nič menej sú schopné v rámci balíka jednej organizácie komplexného prístupu. Toto nie je pravda v prípade na to, na to nemá civilné kapacity. A hoci je pravdou, e, tu bola jedna otázka na to, áno, má e, týmy, ktoré v provinciách Afganistanu pracujú na, e, na rekonštrukcii. Toto je len dočasné, kým vojenské zložky tieto regióny odovzdajú civilným zložkám, buď Afgáncom alebo OSN. E, NATO tam nie je permanentne zaangažované v civilných úlohách. Čiže komplexný prístup na to spočíva v tom, že sa doplníme to, čo robia tieto komplexné organizácie, mimovládne organizácie, niekedy obchodné e, subjekty. Napríklad zajtra v Londýne náš generálny tajomník bude hovoriť z Lloyds, e, kde budeme hovoriť o e, kyberútokoch, e, e, o rizikách piráctva a podobne. Čiže úspech na to závisí čoraz vo väčšej miere nielen na vojenskej efektívnosti operácií, ale aj v presvedčení e, OSN, EÚ, aby e, rovnakú dôležitosť prikladali Afganistanu a aby boli v teréne, mali tam misie a zdroje. Ak by tu bolo civilné vákuum, tak vidíte, čo sa udialo v Afganistane vojaci e, sú v nekonečných operáciách, ale nie je tam civilná rekonštrukcia, e, obyvateľstvo je sklamané, že tam nie je pokrok a tu sa rýchlo dostávame do e, takého začarovaného kruhu. NATO musí byť akceptovanou súčasťou medzinárodnej siete organizácií, musíme tam zapadnúť a, a navzájom sa prepojiť. To je veľká výzva. Berlin Plus Nemám nič proti Berlin Plus. E, Berlín je jedno z mojich obľúbených miest. Je to úžasne dobrá dohoda, ak Európska únia to použije, ale skutočnosť je taká, že Európska únia za 10 rokov európskej bezpečnostnej a zahraničnej politike malo 23 misií a iba dve z nich, iba dve z nich, veľmi malé percento, boli v rámci Berlín plus e, jedna veľmi krátka v Macedónsku v roku 2001 a 2 a spolupráca EU-NATO v Bosne, ktorá ešte trvá a tieto oblasti, kde NATO a EÚ sú spoločne, napríklad piráctvo, Addis Abeba, školenie Africkej únie, sprievodné síly Africkej únie, Afganistan, Kosovo, Berlín plus, tam, tam nie je. Potrebujeme navzájom hovoriť, koordinovať to, ako budeme chrániť e, policajtov Eulexu v Kosove napríklad. Čiže je to v poriadku pre niektoré prípady, kde Európska únia to chce použiť, ale skutočnosť je taká, že Berlin Plus je skôr výnimkou ako pravidlom. A to o to viac, a to sa týka otázky Michaela, že EÚ si vybudovalo svoje vlastne vojenské kapacity. Berlin Plus vychádzal z toho, že Európska únia príde do NATO a vypožičia si e, kapacity NATO, e, napríklad lietadla, vojenské vybavenie a podobne. A my dáme Európskej únii e, niečo ako kvalifikovaný súhlas. Ale čo sa stalo? Európska únia vyslala bojové jednotky, má svoje vlastné námorné jednotky, svoje vlastné Airbusy a podobne. Čiže chce svoje vlastné operatívne e, jednotky a výsledkom toho je, že Európska únia nepotrebuje nič z Berlín plus, tak ako to bolo v strede polovice 90. rokov, keď sa tento nástroj vytvoril. Samozrejme, že musíme e, sa prispôsobiť realite a nemôžeme realitu prispôsobiť teórii a ak sa môžem vrátiť k tomu, čo povedal Michael, Francúzsky veľvyslanec pri NATO pred niekoľkými rokmi povedal, že úlohou EÚ nie je stať sa civilnou agentúrou NATO. Má pravdu. Toto nie je našou úlohou. NATO nemôže e, dirigovať EÚ. Dve inštitúcie sú úplne nezávislé. Čo by sme ale chceli, a poviem to úprimne, chceme minimálne strategickú harmóniu s Európskou úniou v oblastiach, ktoré považujeme za nevyhnutné pre obe organizácie. Inými slovami, 22 členov NATO aj EÚ si myslia, že Afganistan je tak dôležitý, je to takmer test pre budúcnosť NATO, a vyšľú e, masívne objemy vojenských jednotiek, ale e, tu v rámci EÚ nie je rovnaký pocit priority. Pán Jagdehop Scheffer v Londýne sa stretol s Tonym Blairom pred dvomi rokmi, teda nie je to niečo nedávne, keď bol Tony Blair ešte premiérom, ale na konci jeho mandátu povedal, pán premiér, Hovorili ste niekedy e, o Afganistáne v Rade? EÚ a Blair povedal, nie, pretože inak e, už, a NATO tam už bolo v Afganistane niekoľko rokov. Švedské predsedníctvo momentálne robí veľkú snahu, aby tu bola afgánska stratégia a snaží sa o zaangažovanosť. Toto je rozhodnutie Európskej únie, my to nemôžeme ovplyvniť, ale vždy tu boli misie NATO, ktoré môže robiť nezávislá. Mnohé misie EÚ, ktoré sú úplne v rámci, v kompetencii EÚ, ale sú oblasti spoločného strategického záujmu, napríklad Balkán. Tu máme presne rovnaké záujmy na stabilite a integrácii Balkánu, má, sú tu paralelné, paralelné procesy. Mnohé ďalšie oblasti sú zásadné pre našu bezpečnosť. Európska únia bude rovnako ohrozená nejakým neúspechom ako Kanada alebo USA. Takže o tomto tu hovorím, ale celkom iste to nie je myšlienka, že Európska únia je civilná agentúra Európska únia ale má tie dôležité zdroje, ktoré na to nemá. Na to ne, nemôže školiť policajtov. Nemôžeme dávať nejaké prednášky. Európska únia áno. A teda nehambíme sa za to, že potrebujeme účasť EÚ. Otázka k tomu, či by sme mali hovoriť s Ruskom o Ukrajine a Gruzínsku. Samozrejme to neskrývame, neskrývame, že sú tu snahy o rozšírenie. Ehm, v Rusku sme vždy otvorene hovorili, že si myslíme, že tieto krajiny majú legitimné právo e, snažiť sa o partnerstvo. To, to je základný princíp OBSE a prečo si myslíme, že to nebude vôbec žiadnou hrozbou pre Rusko. A e, Rusko to stále vníma ako hrozbu pre, všo, pre svoju bezpečnosť. Nie sú tam žiadne bojové jednotky alebo jadrové zbranie na e, teritoriách nových členských krajín. To nie je politika NATO, ale musíme byť aj transparentní voči Ukrajincom a Gruzíncom, aby vedeli, že my nebudeme stáť za ich chrbtom. Všetky krajiny v Európe sú si rovné. myšlienka európskych civilných a finančných zdrojov, to som už hovoril. Hlavná činnosť e, NATO e, na univerzite v Oxforde sa hovorí, že It's true that NATO today is at the core že ak, eh, eh, ak chcete, tak eh, toto je koalícia tých, ktorí chcú, ale prečo chcú byť niektorí partnermi, byť partnermi na to Preto, lebo máme plánovacie štruktúry, preto, lebo vedia, že ostatné krajiny na to im poskytnú napríklad zdravotné aktívna v prípade potreby evakuácie alebo bezpečnostných kríz. a že budú súčasťou konzultácií a plánovania, že tu um, jednoducho nie je možné uh, niečo dávať bez toho, že by, to dostali, uh, že by dostali niečo naspäť. Koalícia sa dá vybudovať na takomto základe, ale bolo by to menej stabilné ako aliancie. Je oveľa jednoduchšie dostať sa z NATO ako z takejto koalície. neúspech v Afganistane. Ja by som nešiel až takto ďaleko, či sme neúspeli v Afganistane, že to bude koniec NATO, ale my sa to, na to pozeráme skôr ako na niečo, čo škodí inštitúcii a, a dopad na našu bezpečnosť by bol oveľa vážnejší ako poškodenie nejakej inštitúcie. Potrebujeme na to v Afganistane. Potrebujeme, aby NATO riešilo mnohé ďalšie výzvy a výzva pre NATO momentálne spočíva v tom, že Afganistan je veľmi náročná misia a preto si vyžaduje všetok nás. Náš čas samozrejme, že musíme venovať veľa pozornosti, ale snažíme sa nechať aspoň trošku priestoru na diplomatické, politické konzultácie v iných oblastiach bezpečnosti, víziev. Malé krajiny Prečo majú radi NATO? Preto, lebo majú váhu, ktorú by inak nemali voči svojim veľkým partnerom, keby boli mimo aliancie. Európska únia funguje na rovnakom princípe. E, relatívna váha veľkých krajín je znížená a naopak malé krajiny majú väčšiu váhu. E, inštitúcie fungujú ako také vyrovnávacie faktory. inštitúcie dávajú legitímnosť týmto malým krajinám, čo je pre nich veľmi dôležité. Takisto je to v NATO, malé krajiny sa často spájajú, niekoľko krajín je za jedným návrhom a tým má tento návrh väčšiu váhu, ale myslím si, že výzva pre alianciu spočíva v tom, že tu sme vždy rozlišovali medzi povinnými misiami článok 5 a dobrovoľnými misiami, ktoré sa netýkajú článku 5 to znamená, že nikto nie je nutený ísť do Afganistanu. Toto je operácia mimo článku 5, ale tieto operácie mimo článku 5 sú predsa len dôležité pre NATO. Nie sú len humanitárne, ak to môžem tak povedať že sú priamo spojené s našou bezpečnosťou. Čím viac to uznávame, čím väčšia je potrebná solidarita, takisto zdieľanie eh, bremena tí, ktorí chcú a sú schopní a tí, ktorí nechcú a nie sú schopní. Takéto rozlišovanie nie je dobré. Výzva pre NATO je, ako politicky budeme uplatňovať rovnakú solidaritu pre operácie mimo článku 5, ako e, u tých, ktoré sú v rámci článku 5. Kosovo áno, nemôžeme financovať E, nemôžeme to financovať bez toho, že by tu bola vôľa. V roku 2006 e, bolo zemetrasenie v Kašmíre, na to si všetci spomíname. Na, v NATO bolo stretnutie a e, rozhodli sme sa, že tam nasadíme naše sily. Tam boli španielskí inžinieri, boli sme boli v Kašmíri a potom, keď sa vrátili, španielský veľvyslanec povedal, ďakujem, ale stalo nás to 25 miliónov eur rozhodnutie NATO, kolektívny krok, my sme to implementovali, môžeme byť, môžete nám to teraz vrátiť a NATO potom povedalo nie. Máte smolu, že ste boli práve na rade v tom rotujúcom systéme, keď došlo k tejto misii, takže to nie je dobrý spôsob. Ak sa prihlásite, tak potom budete finančne postihnutí, ak sa nebudete hlásiť, tak potom vás to finančne nič nebude stáť. Ja si myslím, že ale nie univerzálne, pretože ak by sme mali spoločné fondy, tak nikto by sa nesnažil. Vždy niekto iný za vás zaplatí. Ale ja si myslím, že v niektorých prípadoch eh, pre misie, o ktorých sa kolektívne rozhodne v NATO, kde implementujúca krajina nemôže e, anticipovať napríklad hurikán alebo e, zemetrasenie. Tam by sme mali mať systém spoločného financovania a solidarity pre nepredvídané e, misie. Inak je tu riziko, že krajina neprispeje, európske vojenské skupiny majú rovnaký, rovnaký problém. Môžeme vyhrať vojnu v Afganistane? Tuto nie je žiadna fatalita, žiadna historická doktrína, ktorá hovorí, že preto, lebo iné krajiny v minulosti e, neúspeli, tak na to neúspeje v budúcnosti. Afgánci e, nás tam chcú, chcú, aby sme uspeli. Nikto v Afganistane, s ktorým som hovoril, chce, aby Talia, Taliban sa dostal k moci. E, Ankety verejnej mienky o tom hovoria celkom jednoznačne, ale máme málo zdrojov, je tu zlá organizácia. Verejná mienka chce vidieť svetlo na konci tunela, čiže potrebujeme im ukázať nejaký dlhodobý plán s, s benchmarkami a etapami, nie len e, jednať od dňa ku dňu aby sme mohli potom afganizovať tieto misie. Čiže musíme mať jasnú víziu o tom, ako budeme konať nejaký plán. A to je to svetlo na konci tunela. V minulosti sme e, neúspeli, napríklad vo väčšine krajín, kde e, vlády prestali byť aktívne a nekomunikovali o dôvodoch afgánskej misie, tak E, verejná mienka sa od nás veľmi rýchlo odvrátila. Myslím, že na to sa musíme pozrieť vo väčšej miere. Neutrálne krajiny, nezaradené krajiny ako napríklad Rakúsko. NATO je takým veľkým stanom, sú tam mnohé misie, nie sú tam len bojové jednotky, ale aj bezpečnostné sektory, e, rekonštrukčné misie a podobne. E, Švedsko, Fínsko, Rakúsko, mnohé ďalšie majú skúsenosti s mierovými misiami, môžeme to využiť napríklad na školenie. Švajčiarsko napríklad to nie je člen ani OSN, ani NATO, ale je to partner pre mier z mnoho rokov. Sú tam semináre, o odzbrojení, o zákonoch, o odminovaní. Ženéva je takým hlavným mestom vojenského školenia Európy v mnohých oblastiach, čiže rôznorodosť e, misií NATO znamená, že aj pre nezaradené krajiny je tu veľmi veľa príležitostí. Raketová obrana. Ak budeme úspešní, a tu nemáme istotu, a sklbíme e, jadrové šírenie e, zbraní v krajinách ako je Severná Korea a iné, čoraz viacej krajín aj tak získava a bude získavať balistické kapacity, či už sú konvekčné, chemické alebo iné kapacity. A Európa v následujúcich desaťročiach e, čoraz viac bude čeliť takýmto partnerom budú tu balistické rakety, takýto je život a my môžeme e, tieto zbranie kontrolovať. USA a Rusko hovoril, hovorili, e, že e, jednotlivé dohovory sa zrevidujú, ale e, Európania, Američania a Kanada, Kanadiania e, Mm, si myslia, že teraz je hlavné riziko spojené s raketami krátkodobého doletu a že sa musíme sústrediť na tieto technológie. Určite e, administratíva Obamu neprestane teraz s výskumom e, takýchto technológií. Nesmíme byť na to nepripravení. A druhá vec. Rusko každý to vie, privítalo rozhodnutie administratívy USA, že nenasadí aspoň teraz raketové obrané prvky v Polsku a v Českej republike, ale toto nie je o, stále, o studenej vojne a rovnováhe východ-západ. Toto sa týka globálneho šírenia a ja si myslím, že namiesto e, tejto rovnováhy by sme mali túto príležitosť e, využiť, ako to povedal generálny tajomník, e, na to, aby sme vybudovali spoločný prístup, pokiaľ ide o takéto technológie pretože e, hrozba neprichádza z Ruska alebo z USA, ale od inakiaľ. Čiže nemali by sme toto eh, premárniť, ale sústrediť sa, túto príležitosť premárniť, ale sústrediť by sme sa mali na hlavné hrozby, stretnutie medzi Medvedevom a prezidentom Obamom. Potom uvidíme, ako sú obe krajiny pripravené a presvedčia Irán, eh, aby bol transparentnejší vo svojich činnostiach. Jadrová hrozba. prezident predstavil svoju viziu a myslím si, že to urobil dobre, pretože nemôžeme byť vo svete, kde jadrové zbranie sú súčasťou bezpečnostnej politiky. Nie je možné na jednej strane volať po e, takýchto zbraniach, ako to urobil Mohamed El Baradaj a myslieť si, že takto budeme bezpečnejší. Ale prezident Obama povedal tiež veľmi jasne, že svet bez jadrových zbraní je vzdialenou možnosťou a potrebujeme najskôr urobiť mnoho ďalších vecí, aby sme mali bezpečnejšie zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Mnohé ďalšie prvky musia byť e, na mieste najskôr a až potom USA a Rusi upustia od týchto Eh, technológií, od takýchto zbraní. Musí to byť vzájomná dôvera a až potom tieto zbranie budú menej početné. To nemôžem odpovedať na otázku, kedy na to kedy na to zakomponuje aj tento aspekt eh, Vzťahy NATO a Bieloruska, áno, máme vzťahy s Bieloruskom, hovoríme s nimi a nedávno e, sa ukázalo, že Bielorusko chce viacej spolupracovať s NATO, hlavne pokiaľ ide o tranzín a dodávky pre Afganistan. Je to ďaleko od Afganistanu, ale je to e, taká prvá zástavka. Ak Bielorusko bude súhlasiť s našimi hodnotami, tak eh, to bude oveľa ľahšia spolupráca, ale toto sú tu signály, že chcú mať partnerstvo a my určite budeme eh, eh, tomu naklonení. Dúfam, že som odpovedal na všetky vaše otázky. No, bolo to veľmi komplexné, ďakujem. Máme ešte nejaké dodatočné otázky? Zdá sa, že nie. Ďakujem pekne za vašu návštevu, za túto prezentáciu a za otázky a odpovede a dúfam, že sa znovu uvidíme už veľmi skoro a budeme pokračovať v tomto dialogu. La réunion euh, terminée pour aujourd'hui. Nous poursuivons avec les... Budeme pokračovať teraz stretnutí koordinátorov.